Bonjour à tous. Good afternoon. Dear colleagues, be seated. Please be welcome and let's welcome Vážení kolegovia, vítajte, posadajte si prosím a chceli by sme tu privítať aj e, pána Pereza Rubalkábu, e, ministra vnútra Španielska. E, najprv začneme s oznámeniami predsedu a poviem ich po španielsky. En seguimiento de... Na základe včerajšej schôdze revízie rady návrhu rozhodnutia ktorý uzatvára dohodu medzi USA a EÚ o výmene finančných informácií TFTP dohoda. Bod číslo 10 sa sústredí na túto špecifickú záležitosť, teda bod 10 programu, bod 11 nášho programu, ktorý sa týka Európskeho ochranného príkazu preberieme po bode 8, ktorý bude hovoriť o prioritách španielského predsedníctva Rady EÚ v oblasti spravodlivosti o 10. ráno zajtra. Bod číslo 12. smernica o diskriminácii osôb. Tento bod bol presunutý na 4. februára. Ak nemáte pripomienky k zmene programu, tak budeme tento program považovať za schválený. Tiež by som vám rád pripomenul, že tí, ktorí chcú majú záujem o diskusii o skaneroch. Výbor pre dopravu o čelesných skaneroch presnejšie. Výbor pre dopravu bude diskutovať o tejto záležitosti zajtra po obede. A členovia výboru LIBE sú pozvaní, tých, ktorých zaujíma tento bod, aby sa zúčastnili. Nech sa páči. Pán Diaz Demera. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám to chápať tak, že podstata tých telesných skanerov, že gestorským výborom bude výbor pre dopravu. Mám to tak chápať? Nejde o definitívne pridelenie kompetencií týchto telesných skanerov pre výbor pre dopravu, ale je pravda, že zajtra po obede na schôdzi výboru dopravu na základe programov, ktoré boli dohodnuté. Aj generálny riaditeľ pre dopravu príde mm, na zasadnutie tohto parlamentného výboru. Môžem ešte, pán predseda? Ďakujem. Pán Diaz Demera. Využívam teda príležitosť, aby som vás poprosil, keď už ste vyvinuli to obrovské úsilie, aby táto záležitosť spadala nášmu parlamentnému výboru, aby my sme boli gestorským výborom a nie výbor pre dopravu. Je to zaručené. Navyše, členovia výboru LIBE, ktorí sa budú chcieť zúčastniť tohto zasadnutia, nech sa páči zajtra po obede, majú príležitosť. Oznámenia predsedu navrhujem, aby sme podporili odporúčanie koordinátorov, aby sme menovali kolegu e, Wim van de Kampa ako spravodajcu dohody Európskeho spoločenstva s Islánskou republikou, Norskom, Švedskou konfederáciou a Lichtenštajskom. Na základe dodatočných pravidiel, pokiaľ ide o vonkajšie hranice EÚ na obdobie roku 2007-2013. Tiež by som rád navrhol potvrdenie baronesy Latfordovej ako spravodajkyne pre tému o právach na preklad a tlmočenie pani Hess pre nový návrh o obchode s ľuďmi a pani Angelili pre tému detskej pornografie. Rád by som zdôraznil, že pán Cashman, bývalý spravodajca pre Schengenský kódex hraníc, ktorý preštudoval návrh kontroly hraníc, e, ktorú koordinuje Frontex. Toto komitologické opatrenie sa prediskutovalo na poslednom stretnutí výboru LIBE A keďže rada prijala svoje stanovisko včera, parlament má dva mesiace na to, aby pripravil svoje stanovisko. Pán Kašman navrhuje, aby sme predložili niektoré otázky právnym službám, aby sme overili, či komitológia je správnym postupom pre túto tému. Ak nemáte k tomu pripomienku, tak tieto otázky postupíme právnym službám. A teraz pán Kešmer, nech sa páči. Thank you, President. I, I won't... Ďakujem, pán predseda nechcem zdržiavať eh, zasadnutie, chcem len povedať, že som pripravil poznámku eh, k tomuto súboru pre poslancov. Eh, sú tam otázky, ktoré budú postúpené právnej službe. Dnes som sa stretol s predstaviteľmi rady a komisie pre účely diskusie ich návrhu a myslím, že by sme mali konať čo najrychlejšie, pretože máme dvojmesačnú lehotu v rámci ktorej môže parlament zareagovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Kašmer. E, toto sme vzali na vedomie. Pokračujeme ďalej. Bod ďalší. A tým je prezentácia. Prioridades. To prezentácia programov, programov priorit španielského predsedníctva. Predniesie ju pán minister vnútra španielskej vlády a pán Alfredo Pérez Rubalcaba. Máme na to jednu hodinu. Pán minister využije prvé kolo otázok, to je maximálne 15 minút, takže prvé úvodné vystúpenie bude 15 minútové a potom budú kola otázok a odpovedí, dvojminútové otázky a dvojminútové odpovede. Upozorňujem vás, že je potrebné, aby ste kontrolovali svoj rečnícky čas, aby sme mohli položiť čo najviac otázok a mohli dostať čo najviac odpovedí. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni poslanci. Vystupujem poprvýkrát na pôde tohto parlamentného výboru v tomto parlamente, aby som prezentoval priority ministerstva vnútra ako predseda Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti na budúci polorok roku 2010. Španielsko je po štvrtý krát predsedajúcou krajinou a sme si plne vedomí, že toto je mm, vynimočne náročné predsedníctvo. Hneď od prvého momentu sme pripravovali program spolu s ďalšími dvomi členskými štátmi, ktoré budú nasledovať, a síce Belgicko a Maďarsko. Pripravovali sme prvý program Tria krajín a myslíme si, že sme to urobili dobre, hĺbkovo a že nám to umožní pokračovať v cieľoch, e, tak ako aj pre tie budúce dve predsedníctva. Preberáme predsedníctvo vo vynimočnom momente, kľúčovom momente vstupuje do platnosti nová Lisabonská zmluva. Práve sa menuje nová Európska komisia Rozdeľuje sa poprvýkrát tam tá kompetencie spravodlivosti a parlament e, začína tiež novým volebným obdobím. Za týchto okolností spolu so schválením štokholmského programu budú e, určite poznamenávať tých 6 mesiacov španielského predsedníctva, pokiaľ ide o vnútorné záležitosti. Veľmi dobre viete, jeden z prvých dopadov vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy je väčšia inštitucionálna prítomnosť tohto parlamentu v sieti inštitúcií Európskej únie. Tak si to želali Európania, tak sme si to želali my všetci európske inštitúcie a urobili sme to preto, aby sme priamejšie napojili európskych občanov na svoje inštitúcie, konkrétne na parlament. To je cieľ tohto postupu a z tohto dôvodu a keďže aj ja chcem vychádzať z tohto cieľa, rád by som na, tomto pôde, na tejto pôde vyjadril moju vôľu, že týchto nasledujúcich 6 mesiacov bude 6 mesiacov charakterizovaných spoluprácou, spoločnou vôľou, že budeme konsenzuálne riešiť témy s týmto parlamentom, ktorý práve predstavuje európskych občanov Lisabonská zmluva mení spolurozhodovací postup na bežný legislatívny postup. To je logický dôsledok zmiznutia tretieho pilieru a zároveň ďalším dôsledkom spolurozhodovania je, že takmer všetky rozhodnutia spravodlivosti a vnútorných záležitostí budú eh, pod zaštitou súdneho dvora EÚ. A tiež španielské predsedníctvo príjma s uspokojením to, že Lisabonská zmluva e, posvedcuje e, chartu základných ľudských práv s plnou právnou hodnotou. Tento povojnový dokument sa inštaluje do našej komunitárnej normatívy a legislatívy a jasne nám ukazuje, aké, aká je podstata našich hodnôt a myšlienok v EÚ. To sú tie elementy, ktoré určujú etapu, ktorú začíname. V našom programe sme všetky tieto novinky chceli zachytiť a našim cieľom je, aby oblasti ministerstva vnútra, teda bezpečnosť, aby európsky občania cítili EÚ ako, dodanú, ako pridanú hodnotu. Snažili sme sa preto, aby ciele programu sa sústreli na bezpečnosť občanov všetkými iniciatívami, o ktorých vás budem informovať. Chceme, aby sa Európania cítili čím ďalej tým bezpečnejší, aby plne mohli realizovať svoje práva a slobody. Bezpečnosť má ísť v službe mm, slobody a musí aj rešpektovať požiadavky slobod a práv. Myslím, že to je správny rámec, ktorý od nás vyžaduje aj zmluva EÚ. Teraz spomeniem iniciatívy, ktoré chceme rozvíjať týchto 6 mesiacov a rozdelím ich na tri bloky. Poprvé, tie iniciatívy, ktoré sú v európskom programe šiestich mesiacov, čo tam povinne musí figurovať. Po druhé, stručne iniciatívy španielského predsedníctva a po tretie mm, celok špecifických iniciatív, ktoré sú také krátkodobejšie a ktoré chcú posilniť policajnú spoluprácu v rámci EÚ. Začnem tým prvým blokom iniciatív, ktoré treba rozvíjať v tom, čo by sme mohli nazvať ako Európsky program alebo agenda. Prvý štugomský program vstúpil do platnosti a Európska komisia musí predložiť Rade akčný plán štugomského programu. Rada by sa tomu mala venovať týchto 6 mesiacov. Chceli by sme tento akčný plán schváliť za prvý rok roku 2010 a ja aj tu ponúkam Európskemu parlamentu moju ochotu spolupracovať, aby tento akčný plán zahrňal záujmy a obavy aj rady, aj komisie, aj parlamentu. Tiež je potrebné urobiť prvé vyhodnotenie Európskeho paktu pre imigráciu a azyl, ktorý sme prijali v roku 2008 Nespadá to presne do ministerstva vnútra, ale do kompetencií imigrácie a potom nechám pána Korbača, nech sa tomu venuje. Španielské predsedníctvo bude naďalej podporovať niektoré legislatívne body alebo témy, o ktorých sa rokuje, predovšetkým pokiaľ ide o zavedenie spoločného európskeho azylového systému, ako aj európskeho informačného systému, tie systémy SIS a VIS. Pokiaľ ide o ten azylový systém, sme radi, že vstúpil do platnosti, dosiahla sa dohoda medzi komisiou a radou pre vytvorenie Európsko podporného azylového úradu. Formality pre túto dohodu sú už vlastne ukončené a dá sa predpokladať, že najbližších 6 mesiacov môžeme na Malte spustiť fungovanie tohto podporného azylového úradu. Sme tiež spokojní s programom znovu presídlovania alebo znovu usídlovania a aj pre fond pre utečencov a dúfame, že s Európskym parlamentom za tento pol rok ukončíme prácu, ktorý e, umožní vytvorenie špecifického programu pre presídlencov. Chceme ďalej pracovať na ostatných témach, smernicách a, nari- smernicách a nariadeniach, ktoré sa týkajú spoločného európskeho azylového systému. Vieme, že všetky tieto témy sú na rôznych úrovniach rozvoja a že nebude možné ich všetky schváliť teraz – ale je potrebné, aby hm, diskusie pokročili, aby naši belgickí alebo maďarskí kolegovia mohli definitívne tento balíček opatrení schváliť. A to by nám umožnilo splniť štokholmský program. A pre rok 2012 by sme mali ten spoločný azylový program. Máme tu dve dlhodobé témy v rade. Sú to iniciatíve komisie SIS-2 a VIS Veľmi dobre, páni a dámy poslanci, poznáte, že SIS-2 zaznamenáva určité ťažkosti práve teraz, ako sme rozhodli pred niekoľkými mesiacmi, vyhodnocujeme jeho fungovanie. Neskôr v júni sa urobí ďalšie vyhodnotenie. Ak to bude pozitívne, ak nie, tak máme 6 mesiacov na to, aby sme rade predložili ďalšie iniciatívy, aby sme videli, či budeme pokračovať v SIS-2 alebo budeme prehlbovať ten SIS ja vyjadrujem dôveru, že budeme schopní vyriešiť problémy SIS-2 a samozrejme budeme presne a pravidelne parlament informovať o všetkých informáciách a pokrokoch, ktoré dosiahneme v Rade. Samozrejme ide o iniciatívu Európskej komisie, pokiaľ ide o informačný systém Schengen. Systém SIS, ktorý je rozhodujúcim systémom pre zlepšenie našej vízovej politiky aby táto politika bola e, čo najtransparentnejšia. Má vstúpiť do platnosti koncom tohto roka a veríme, že technické ťažkosti, ktoré ktoré, ktorým je ohrozený SIS-2, neohrozí SIS ani neohrozí harmonogram a ja sa zavezujem pred týmto výborom, že všetky pokroky a výsledky rokovaní budem vás o nich informovať. A ešte v rámci tohto jedno, prvého bloku zmluva na znutie, aby sme, e, na znutie, aby sme urobili určitý pokrok v niektorých oblastiach, pokiaľ ide o výbor pre vnútornú bezpečnosť, aby sme podporovali operatívnu spoluprácu v EÚ maximálnu pozornosť venujeme a prioritu venujeme tomuto výboru a chceme, aby počas týchto šiestich mesiacov tento výbor začal fungovať ako kľúčový orgán, aby skutočne a účinne operatívne táto spolupráca fungovala. Našim záväzkom je, aby KOSY fungoval týchto 6 mesiacov alebo v priebehu týchto 6 mesiacov. Tak to sú tie iniciatívy európskej agendy. A teraz druhý blok, to sú tie iniciatívy, ktoré španielské predsedníctvo e, považuje za strategicky dôležité. Prvá stratégia pre vnútornú bezpečnosť. Chceme schváliť dokument pre stratégiu vnútornej bezpečnosti. Táto stratégia sa spomína už v štokholmskom programe. Čo znamená táto stratégia, čo chcem, aby tento dokument obsahoval. Ide o jednoduchý, stručný, jasný dokument, kde chceme jasným spôsobom vysvetľovať európskym občanom poprvé, aké sú rizika a hrozby, ktorými, ktoré zdieľame v európskych krajinách, teda spoločné hrozby pre všetky krajiny EÚ. A tiež po druhé chceme vysvetliť, aký pokrok sme dosiahli z inštitucionálneho hľadiska, aby sme týmto rizikám a hrozbám čelili. Hovorím o vytvorení Europolu, Eurojustu, vytvorenie Frontexu, samozrejme spustenie alebo fungovanie nášho koordinátora pre boj proti terorizmu. Chceme, aby tento dokument tiež obsahoval základy modelu európskej bezpečnosti. Tieto už existujú vychádzame a zbierame tieto princípy, hodnoty tohto princípu vnútornej bezpečnosti a samozrejme je to rešpektovanie individuálnych slobôd a základných práv európskych občanov. A po štvrté, myslíme si, že táto stratégia musí obsahovať 10 základných pracovných línií, v ktorých európske inštitúcie sa venujú práci, aby čelili spoločným výzvam chceme našich európskych občanov priblížiť k tej európskej inštitucionálnej sieti, ktorú sme vytvorili v EÚ, aby sme vylepšili ich bezpečnosť. Chceme, aby občania lepšie pochopili našu stratégiu bezpečnosti a chceme, aby európsky občania vedeli, že ich znepokojenia a obavy sa odrážajú v inštitucionálnom fungovaní našej únie po druhé, v súvislosti s týmito strategickými obavami v toho druhého bloku chceme podporiť transatlantické vzťahy. Sme si vedomí významu týchto vzťahov pre zlepšenie bezpečnosti EÚ. Prednedávnom sme mali niekoľko príkladov spoločných rizik, napríklad nevykonaný atentát v Detroite, to bolo aj upozornenie pre naše bezpečnostné systémy upozornili nás na niečo, čo už sme vedeli, že islamský radikálny terorizmus je prítomný, že je naďalej hrozbou a naďalej je cieľom, aj svojim cieľom je, ich, jeho cieľom je naše obchodné letectvo. Pred niekoľkými rokmi, pardon, dňami v Tolede bola neformálna rada, bola tam aj pani Napolitána, Napolitáno a e, bola tam a venovali sme sa teda týmto témam vnútornej bezpečnosti, vytvorili sme určité pracovné skupiny, ktoré sa chcú venovať tejto konkrétnej otázke, ktorá je veľmi znepokojivá pre našich občanov, pre verejnú mienku. Je potrebné vylepšiť bezpečnosť na letiskách, ale aj bezpečnosť e, v lietadlách, vylepšiť naše kontrolné systémy, systémy e, detekovania výbušnín, vylepšiť systémy výmeny informácií, technologický výskum, vývoj, naše schémy spolupráce s tretími krajinami, lebo to sú tie krajiny, ktoré v mnohých prípadách sú, prípadoch sú e, tým pôvodom rizik. Islamistický terorizmus nie je jediný, jediná téma, v rámci ktorej posilňujeme vzťahy s USA. Z USA chceme vylepšiť vzťahy, pokiaľ ide o boj proti nadnárodnému zločinu, proti organizovanému zločinu a na to mm, sa zorganizujú viaceré stretnutia. Veľké stretnutie ministrov spravodlivosti a vnútra v apríli medzi EÚ a USA. Tam navrhneme viaceré opatrenia a jediný cieľ je posilniť transatlantický priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. A potom ďalší celok tém, ktoré súvisia s tým tretím blokom, ktorému sa budeme venovať tomuto, počas tohto roka. A všeobecným titulom by mohol byť témy na vylepšenie našej spolupráce, teda spolupráce našich bezpečnostných síl a jednotiek a orgánov. Na úvod sa chceme venovať vlastným spôsobom spolupráce. Vysvetlím. Aby policajné jednotky spolupracovali, všetci vieme, je potrebné, aby policajné jednotky navzájom sebe dôverovali a aby sa táto dôvera vytvorila. Treba podporovať spoločnú prácu, spoluprácu a spoločné vzdelávacie programy. O toto sa budeme snažiť. A to jednak budeme vytvárať spoločné pracovné týmy, ktoré sú zadefinované v prímskom rozhodnutí, uľahčiť systémy výmeny informácií medzi policajnými orgánmi a spustiť to, čo sme nazvali program Policajný Erasmus, aby našich eh, policajtov, naše policajné jednotky sme vzdelávali, teda realizovať tento program tak, ako sa realizoval s obrovským úspechom eh, vo vysokom školstve, kde došlo k výmene eh, študentov medzi krajinami. Sú to tri iniciatívy, ktoré chcú posilniť policajnú spoluprácu. A toto posilnenie chceme urobiť vo viacerých oblastiach nášho pôsobenia, každodenného pôsobenia pokiaľ ide o terorizmus a boj proti nemu, boj proti organizovanému zločinu, boj proti ilegálnej imigrácii a proti obchodu s drogami. To sú štyri znepokojivé elementy v Európe. Už som hovoril o terorizme. Teraz počas nášho predsedníctva budeme veľmi prísne naďalej sledovať naše stratégie a akčné plány, ktoré už máme v boji proti terorizmu v EÚ Budeme sa venovať predovšetkým kontrole výbušnín. Budeme rozvíjať systém včasného upozornenia medzi našimi krajinami. Vytvárať systém na vysledovanosť alebo na vysledovanie možností a pôvodu výbušnín v doprave budeme chcieť vytvoriť multidisciplinárne týmy s tretimi krajinami. Chceme vytvoriť koordinačné mechanizmy medzi našimi koordinačnými centrami proti terorizmu, ktoré takmer všetky členské štáty majú. V tejto oblasti by som rád ešte upozornil, že sa budeme snažiť vymieňať tie najlepšie skúsenosti v boji proti terorizmu a to je boj proti radikalizácii a proti náboru teroristov. Aj tu máme európsku stratégiu, existujú jednotlivé programy v členských štátoch a v niektorých sú veľmi zaujímavé. Keď hovoríme o organizovanom zločine, je jasné, že všetky údaje, ktoré máme z Europolu, to je veľká hrozba pre nás. A je jasné, že organizovaný zločin bude jedna z ústredných tém nášho predsedníctva. Budeme bojovať proti cyberzločinu, kybernetickému zločinu, proti e, praniu špinavých peňazí. Budeme pracovať na, proti lokalizácii, a teda sledovať e, toky financí, ktoré podporujú a financujú tento organizovaný zločin. Budeme spolupracovať s našimi styčnými dôstojníkmi e, na západnom Balkáne, v Latinskej Amerike alebo v Senegale. Budeme podporovať Europol ktorý e, tohto pol roka začne prvýkrát fungovať ako agentúra. Budeme sa tiež venovať organizovanému zločinu, prevencii predovšetkým a v európskej sieti tohto zločinu chceme spustiť dve iniciatívy. Jedna iniciatíva pre maloletých a pre ženy. A pokiaľ ide o prevenciu e, násilia mladistvých, teda prevencia zločinov v súvislosti s maloletými a ženami a prevencia násilia mladistvých. Pokiaľ ide o imigráciu, sme zastancami toho, aby sme prehlbili ten integrovaný prístup. Sme za to, aby sa prehlbili vzťahy s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami. Chceme podporovať legálnu imigráciu a prepojiť túto imigráciu s rozvojom týchto krajín. Budeme podporovať Frontex, ktorý už funguje k spokojnosti a má podporu Komisia aj rady, aby lepšie plnil svoje ciele. A tiež sa budeme venovať všetkým témam, ktoré súvisia s bojom proti falšovaniu dokumentov a boj proti ilegálnej imigrácii. Na záver je jasné, že budeme bojovať proti obchodu s drogami. Máme niekoľko platformiem tohto boja v Karibiku, v Senegale, v Lisabone, v Toulouse a v Akre. Chceme ich spoluprácu a ich fungovanie podporiť Chceme špecificky pracovať na tom, aby sme bojovali proti novej ceste zavedenia kokainu do Európy, ktorá prichádza zo západnej Afriky. A úsilie budeme venovať dvoch, dvom alebo trom témam, ktoré sú podľa nás nedostatočne rozvinuté. Hovorím o násilí proti ženám, to je niečo, čo znepokuje všetky krajiny EÚ. Na tejto téme sme už všetci pracovali a potrebujeme spoločnú úvahu, potom civilná obrana, e, protipožiarná ochrana a tiež e, bezpečnosť na cestách, výmena dobrých praktík a skúseností, pokiaľ ide o cestnú bezpečnosť. To sú tie základné línie programu, ako vidíte, je to ambiciózny program, ale zároveň realistický. A na záver len zopakujem to, čo som povedal na úvod môjho vystúpenia. Chceme tento program rozvíjať samozrejme spoločne s komisiou, s členskými štátmi a špecificky a veľmi úzko s Európskym parlamentom, na pode ktorého teraz vystupujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, rovnako ďakujem za pozornosť, dámy a páni poslanci. Gracias, ministro. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz e, teda budú tie otázky a odpoveď, ako som hovoril. Už teraz tu mám dlhý zoznam e, poslancov, ktorí sa prihlásili, ktorí e, by chceli položiť otázku. Maximálny čas na každú otázku, na každú odpoveď bude vždy po dve minúty, ale nie treba ho úplne vyčerpať, takže ak by tie otázky mohli byť stručnejšie než dve minúty, mohli by sme e, dať príležitosť vystúpiť viacerým poslancom. Diaz de Mera, e, pán poslanec, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, pán e, minister. E, Držím e, vám na úvod e, palce, aby vám e, vaše predsedníctvo vyšlo. Štokholmský program a akčný plán to sú dve dôležité veci a chcem vás, chcem vám, mm, chcem vás poprosiť, pán minister, aby ste sa ešte vrátili k tomu výboru pre vnútornú bezpečnosť, ako bude vyzerať presne jeho štruktúra. Potom, pokiaľ ide o boj proti e, tomu násiliu, ktorý ste spomenuli, to je v poriadku, ale takisto treba treba podporiť aj iné obete, nielen obete domáceho násilia, ale to sú obete terorizmu a tam e, chceme e, naviazať na prísľub pána Barota, aby teda existovala charta, Európska charta pre ochranu osôb, teda obeti terorizmu. Samozrejme, pán minister, nespadá to iba pod vašu mm, právomoc, ale máme tu tri dôležité oblasti. Jednak je tu SWIFT, Jednak je tu PNR a jednak sú to tie body skenery. To sú všetko dôležité témy v oblasti obmedzovania osobnej slobody. Takže aké máte názory na tieto tri témy? E, pokiaľ ide o tie spoločné vyšetrovacie témy, policajné, za to som, ale dobre viete, že na to je potrebná jednohlasnosť na rade. Ako si myslíte, že tieto spoločné týmy naozaj budú fungovať? Pokiaľ ide o ten balíček Europol, pán minister, chcel by som vás poprosiť, aby ste si e, uvedomili, že vlastne Europol e, vždy prechádza e, schválením v našom parlamente. Teraz od Lisabonu to platí ešte viac ako predtým. Pokiaľ ide o Frontex, akým spôsobom chcete pristúpať k reforme nariadenia a budeme schopní Eh, minúť tú sumu, ktorá je na to vyčlenená, 83 miliónov. Pokiaľ ide o terorizmus, eh, máme tu na to príliš veľa štruktúr, je tu ten koordinátor, situačné centrum, Europola, tak ďalej, tých hráčov je veľmi veľa, takže, takže ako, ako s tým naložiť, eh, pretože aj táto oblasť by mala byť urobená, riadená lepšie. Pokiaľ ide o VIS a SIS, tam je kolega Karosko Ejo, ktorý túto oblasť pozná najlepšie. Hm? A ešte na záver, pán minister, chcel by som vás poprosiť, aby ste sa veľmi e, venovali tomu kyberzločinu, e, praniu špinavých peňazí a pedofili sa ste to povedali, iba vám to chcem pripomenúť. Ďakujem pekne, pán Diaz de Mera, pán minister, nech sa páči. No, za dve minúty asi nestihnem odpovedať na všetky otázky, ktoré vy ste e, teraz povedali, e, pretože vy ste prebrali de facto e, kompletnú oblasť môjho mm, vystúpenia, potreboval by som na to možno aj dve hodiny. Takže iba veľmi stručne zareagujem, pokiaľ ide o, tie, o ten kosy. Ešte sme si nepovedali, kto presne bude súčasťou kosy. Osobne si myslím, že kosy by mal byť zložený z hlavných predstaviteľov policajných e, zložiek každého členského štátu a e, do istej miery by mal nahradiť e, task force policajných rejiteľov, pretože tá, ukazuje sa, že mm, až tak veľmi dobre nefunguje alebo nemá nejaké veľké výsledky. Myslím si, že KOSI bude garantom spolupráce, operatívnej spolupráce. To neznamená, že, že tento orgán samotný bude operatívny, ale bude garantovať operatívnu spoluprácu a bude garantovať aj spoluprácu tých inštitúcií, o ktorých vy ste hovorili. Okrem iného my sme e, vytvorili teda ten Frontex, Europol, e, koordinátora, takže máme teraz skvelú príležitosť dať istý impuls, e, efektívny impuls tejto spolupráci Nejde o to, aby sme vytvárali nejaký nový orgán s veľkou byrokraciou, nechceme vytvárať e, taký orgán, ktorý bude e, venovať sa tým oblastiam, ktoré už sú pokryté inými inštitúciami. My e, chceme, aby tento orgán naozaj dosiahol tú operatívnosť, ktorú má mať a preto by v ňom mali byť zahrnuté operatívne osoby. Pokiaľ ide o obete terorizmu, plne s vami e, súhlasím, akurát som na to nemal čas, aby som sa k tejto téme dostal, ale samozrejme e, rovnako tak ako e, vy, tak aj ja a takisto aj celá naša krajina, konec koncov celý kontinent si veľmi dobre uvedomuje dôležitosť tejto témy. Ďalej Swift, body scannery a PNR. Takisto samozrejme ja nemôžem uzavrieť tému Swift sám. Je to práca, ktorá spada pod ministra práce a mal by som, pardon, pardon, ministrovi, ministrovi spravodlivosti samozrejme som chcel povedať, e, on teda bude o tejto práci hovoriť, preto som sa pomýlil, pardon. Takže bolo by nesprávne, nezodpovedné z mojej strany, keby som vám nepovedal, čo si myslím napriek tomu o tom aj z mojej funkcie ministra vnútra. E, veľmi dobre si uvedomujem, aké sú rozdiely, e, ktoré máme, viem, aké majú problémy, aké výhrady má Európsky parlament. Samozrejme, že chápem, že E, Európsky parlament chce e, detailne analyzovať to, čo my v tejto veci robíme. Rozumiem tejto potrebe, ale chcem vás poprosiť o dve veci. Poprvé, aby ste si, e, ste si uvedomili, že SWIFT je užitočný nástroj, že je veľmi užitočný nástroj pri boji proti zločinu, najmä proti terorizmu. Je to teda nástroj, ktorého užitočnosť by sme si mali celkom určite ponechať v oblasti vnútornej bezpečnosti aj do budúcna, to poprvé. po druhé, komisia ešte pred španielským predsedníctvom e, požiadala o 9 mesiacov na prechodné obdobie, aby potom parlament mohol e, zanalýzovať ten systém, ktorý existuje a potom vytvoriť definitívny SWIFT, kde už by boli, e, bolo by zareagované na všetky tie obavy, na všetky tie výhrady, ktoré, ktoré tam sú. A samozrejme, e, po tretie, netreba zabúdať na to, že ide o zmluvu s našimi partnermi v oblasti boja proti organizovanému zločinu a proti terorizmu. Teda, e, je to zmluva z USA, je to krajina, ktorá momentálne sa nachádza vo veľmi citlivej fáze a na to tiež netreba zabúdať, keď o, tejto, o tomto rozhodnutí budeme hovoriť. Takže opakujem, nespadá to pod moje portfólio, ale chcem vás poprosiť, aby Eh, ste zobrali do úvahy to, čo sme si aj my ako ministri eh, vnútra teraz nedávno na schodke v Tolede povedali, teda aby sme si počkali tých 9 prechodných mesiacov SWIFTu, aby sme si uvedomili, že naozaj je to iba prechodné obdobie a že definitívny režim samozrejme bude zahrňať aj eh, priamu účasť parlamentu, ktorý už odzrkadlí tie odôvodnené obavy našich občanov, ktorí chcú na jednej strane byť bezpeční, ale na druhej strane aj chcú, aby ich súkromný život bol, e, mm, nebol obmedzovaný. Pokiaľ ide o PNR, máme PNR, z USA to vy dobre viete. Ministri vnútra sme za to, aby sme vytvorili aj európsky PNR. Myslíme si, že nedáva moc, e, alebo nemá moc zmysel, aby sme si ponechali PNR z USA, ale nemali by sme my svoj vlastný systém e, PNR, to by asi nebolo e, veľmi logické. Myslíme, že to je veľmi dôležitá súčasť našej e, bezpečnosti a sme s parlamentom Mm, odhodlaní preštovať už existujúce systémy PNR, aké sú tam obmedzenia, ktoré treba vytvoriť, aké, ako nastaviť správne tú rovnováhu medzi bezpečnosťou a medzi slobodou, e, tak ako sa to Európe e, darilo e, už dlhodobo vlastne dosahovať vlastne celý život e, túto rovnováhu medzi slobodou a medzi e, bezpečnosťou. Mm, to je presne tá, e, tá náš, náš istý, e, naša typická vlastnosť, ktorú, o ktorú by sme nemali prísť. Pokiaľ ide o tie telesné skenery, čakáme na e, správy e, komisie, pokiaľ ide o e, užitočnosť týchto skenerov, či tieto skenery dokážu, respektíve čo dokážu urobiť, čo nedokážu už urobiť. To poprvé, to je jedna správa, potom otázka kompatibility s právami, ako napríklad právo na, na súkromie a potom dopad na zdravotnú stránku tých ľudí, ktorí sú oskenovaní takýmto spôsobom. A potom, čo tieto správy budú pripravené, môžeme už mať e, pokojnú, racionálnu diskusiu o tom, či sú užitočné takéto skenery a dohodneme sa teda e, v rámci EÚ, akým spôsobom s nimi naložíme. Pokiaľ ide o to, čo ste povedali ostatné, tam e, s vami pán Diaz Demara súhlasím a k Frontexu sa ešte dostanem neskôr. Pani Kinga Göns, nech sa páči. Köszönöm szépen. Örömmel hallottam, Hm, ďakujem eh, pekne. Veľmi ma eh, teší, že pán minister je tak veľmi eh, odhodlaný realizovať štokholmský program. Španielské predsedníctvo naozaj je prvé predsedníctvo, ktoré už funguje v rámci Lisabonskej zmluvy v triu s Belgickom a s Maďarskom a doteraz sme mali veľmi plodnú spoluprácu a som presvedčená, že aj tie ďalšie predsedníctva budú e, pokračovať s týmito programami. Mám dve otázky, pokiaľ ide o e, víza. Poprvé, e, vykonali sa isté kroky smerom k tomu, aby všetci alebo aby všetky členské štáty EÚ mali e, rovnaký režim reciprocity, e, vízové reciprocity z USA a s Kanadou, ale zároveň sme videli aj isté kroky smerom dozadu, pretože e, Kanada zaviedla povinnosť, vízovú povinnosť e, voči Českej republike. Chcela by som sa spýtať, aké kroky e, plánuje španielské predsedníctvo v tejto súvislosti, aby e, zabránila budúcim problémom e, takéhoto charakteru? To je prvá otázka. A druhá otázka, chcem sa spýtať na víza e, s e, krajinami východného partnerstva. Aké e, rokovania v tejto oblasti prebiehajú? Nech sa páči, pán minister. Ako dobre viete, pani poslen, poslankyňa, výzva politika takisto nespada iba pod spravodlivosť vnútro, ale aj pod ministrov zahraničných vecí, hoci platí, že Historicky sme vždy boli prekonzul alebo odkonzultovaní, keď sa nejaké zmeny pripravovali, ale pokiaľ ide o víza z USA, z Kanadou, dobre, vy viete, že máme ešte 5 krajín EÚ, ktoré majú režim e, povedzme, povedzme neakceptovateľný e, e, režim z USA, ako dobre viete. My naďalej trváme na tom, aby týchto 5 krajín e, dostalo rovnaký vízový režim z USA ako ostatné členské štáty EÚ a rovnako sa nám zdá neakceptovateľné to, že e, bol, bola zavie, e, zavedená vízová povinnosť pre občanov Českej republiky zo strany Kanady. Myslím, že v novembri minulého roku sme na Rade ministrov prijali závery v tom zmysle, že by sme požiadali komisiu aby pracovala smerom e, ku Kanáde takým spôsobom, aby táto, e, takúto diskrimináciu, ktorú Európa e, nemôže akceptovať, aby, aby odstránila. Nech sa páči, Sofie Inveld. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán minister, za úvodné slova. V prvom rade by som chcela pochváliť výber priorit, pokiaľ ide o boj násilí, proti násiliu na ženách. To je veľmi dobré niekoľko kritických otázok pokiaľ ide o PNR a SWIFT. Európsky parlament schválil takmer jednomyselne uznesenie o PNR v novembri 2008 v ktorom požiadal radu o niekoľko vysvetlení. Nikdy sme nedostali odpoveď, preto si myslím, že je troška predčasné opäť nadviazať na tento projekt alebo ho opätovne oživiť, skôr ako budeme mať tie reakcie. Pokiaľ ide o SWIFT, vy ste počiarkli užitočnosť údajov obsiahnutých vo Swifte ešte stále, ale my čakáme na informácie ohľadom takéto užitočnosti a my sme to dali ako podmienku pre naše hlasovanie na plenárnom zasadnutí o dva týždne. A pochopili sme to tak, že jediné dokumenty, ktoré dostaneme, sú prílohy k dohode, e, ktoré e, môžeme preštudovať len v zabezpečnej miestnosti na, v budove rady. E, nemyslím si, že toto je, svedčí o dobrej spolupráci medzi inštitúciami. Pokiaľ ide o to načasovanie, e, tá dohoda so Spojenými štátmi provizorne vstúpi do platnosti 1. februára a rada čaká úplne do poslednej chvíli a chvíle, aby požiadala Európsky parlament o, o súhlas. A my sme e, požiadali oficiálne, aby rada oddialila vstup do platnosti a mne bolo oznámené, že takto sa neudeje. Ja chcem vedieť prečo. Dostávame k dispozícii len 5 dní a nemáme prístup k všetkým nevyhnutným informáciám na to, aby sme mohli prijať e, rozhodnutie. Nemyslím si, že toto je dobrý začiatok spolupráce e, v rámci Lisabonskej zmluvy. A posledná vec, pán e, predseda, Európska únia sa chystá na pristúpenie k Európskemu dohovoru o ľudských právach, avšak sú aspoň dva štáty, ktoré odmietajú uznať autoritu Štrasburského súdu, konkrétne v prípade, ktorý súvisí s odlukou cirkvi od štátu Myslím, že Španielsko potvrdilo e, svoju príslušnosť e, k súdu a teda aj rešpektovanie súdu. Chcela by som vedieť, aká je vaša reakcia. Ďakujem pekne. Ďakujem za podporu, ktorú ste vyjadrili tým témam násilia proti ženám a tak ďalej. Pokiaľ ide o PNR, počas nášho predsedníctva v súčasnosti máme dočasný provizorný PNR z USA a s Austráliou. Je to teda provizorné, parlament to musí prediskutovať a tu musíme prediskutovať aj zámer ministrov vnútra, hoci je to aj sú tej kompetencii ministrov spravodlivosti, aby sme mali ten európsky PNR a bude to ten moment, aby sme prediskutovali, aké údaje tam budú, tie opatrenia, kontrola a tak ďalej. Tieto nové zoznamy PNR sa prediskutujú tu v parlamente aj USA musíme prediskutovať znovu, pretože je provizorný a európsky, ak ho zavedieme a moja pozícia je, že ho potrebujeme, tak samozrejme nikdy to nebude bez explicitného súhlasu parlamentu. Pokiaľ ide o SWIFT, nie je to téma ministra vnútra. Obmedzil som sa na stručné vyjadrenie, pretože mm, pre ministrov vnútra je užitočný takýto systém výmeny údajov, ale nepoznám konkrétne podmienky, ani nepoznám spôsob, ako sa informoval parlament, ani ako sa hlasoval provizorný SWIFT, ale nastojím na tom, že, ako veľmi dobre viete, ide o provizorné fungovanie počas 9 mesiacov a týchto 9 mesiacov predlžuje tento, tento program. Myslím, nie je to nový program, je to od roku 2006, takže ide znovu o spoluprácu s USA. Je skutočne relevantná a dôležitá táto spolupráca s USA a počas týchto mesiacov sa budeme všetci snažiť vyriešiť všetky tie obavy, znepokojenia, či už u poslancov, pretože práve vaše obavy odrážajú aj obavy európskych občanov. Ehm, potrebujeme dobrý program výmeny údajov a pre parlamenty je dôležité, aby to dobre fungovalo, pretože je, zabezpečí našu bezpečnosť. Pán Romeva, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som vám pogratulovala, zároveň by som vás pozdravil. A tri témy. Poprvé, Nástojil by som na jednom prvku. Chcem, aby ste len zachytili posolstvo, pokiaľ ide o SWIFT. Je veľmi dôležité, aby si v rade uvedomili, že aké stanovisko, to vaše stanovisko bude precedensom do budúcnosti a povieme to aj ministrovi spravodlivosti. A ide o to, že nedosiahneme pokrok, ak nebude rozhodnutie parlamentu, nielen pokiaľ ide o obsah, ale aj po, o postup. Takže vychádzam aj z niektorých predchádzajúcich vystúpení. Druhá o súvisí s priamou zodpovednosťou a súvisí s bezpečnosťou a imigráciou a dávam to dohromady aj napriek mojej voli, pretože príliš často sa tieto dve témy zjavovajú spolu, hoci podľa mňa sú to dve oddeliteľné témy. A tu by som zdôraznil jeden problém a jeho dôsledky my zažívame. Imigrácia prináša taký mm, nesprávny pocit nebezpečia a to práve preto, že vychádza to z iného problému, ktorý s týmto vôbec nesúvisí. A to preto, že miestne správy a samozprávy nemajú dostatok financií. A konkrétna otázka, pokiaľ ide o riadenie migračných tokov, e, neustále to súvisí s bezpečnostnými opatreniami a potrebujeme legálnu odpoveď a túto nemáme a azylové politiky je možné, aby ob- obhajcovia práv mali víza? Môže to podporiť a rada? A posledná otázka o koordináciu policajných jednotiek. Spomenuli ste USA a EU, ale čo sa deje s tým, že v USA je decentralizovaný policajný systém? To je veľmi dôležitá otázka. Zaznamenul som vaše poznámky, aj pokiaľ ide o SWIFT. A ja dúfam, že minister spravodlivosti vám zajtra dostatočne odpoviem, odpovie na to, pretože toto nespadá do mojich kompetencií pokiaľ ide o bezpečnosť a imigráciu, už v mojom vystúpení som sa vyjadril, ako cítim alebo ako vidím tému imigrácie. Podľa mňa musí existovať európska imigračná politika. Tak je to aj zachytené v zmluve, myslím si. A táto politika má byť globálneho charakteru a mala by sa týkať troch prvkov, ktoré sú podstatou imigrácie, a to je legálna migrácia, teda potreba Európy, aby mala pracovné silo a zároveň, že, že teda existujú krajiny, ktoré vysielajú občanov do Európy a teda boj proti ilegálnej imigrácii, to je druhá strana tej mince. Nemôžeme len jednoducho uzatvoriť hranice bojom neznamená len to, že zavrieme hranice, ale musíme e, pôsobiť aj v krajinách pôvodu a môžeme to urobiť tak, že dáme reálne možnosť ľuďom z týchto krajín, aby prichádzali a pracovali v Európe. A potom ten tretí prvok. A potom ešte tretí prvok, ktorý treba globálne koordinovať. Takže ten boj proti ilegálnej imigrácii samozrejme súvisí s tými dvomi faktormi a bez nich nie sme schopní nič urobiť. Nikdy nepresvedčíme krajiny pôvodu alebo tranzitné krajiny, aby nám pomohli, ak im nepomôžeme bojovať proti, e, pôdu, e, proti teda, dôvodom tejto imigrácie, ilegálnej imigrácie, ak im nedáme možnosť legálnej imigrácie, Takáto je podstata našej politiky a to samozrejme nemá veľa spoločného s bezpečnosťou ani s tým, čo ste vy spomenuli, pretože toto všetko má tie politické konotácie. Vieme veľmi dobre, že niektoré oblasti alebo municipia v Španielsku vyjadrujú obavy z imigrácie, e, ktoré dokonca majú nejaké xenofóbne tendencie, ale vieme, že e, toto všetko by sa dalo vyriešiť, keby mali dostatočné finančné prostriedky. Pokiaľ, pokiaľ ide o koordináciu policajných jednotiek, poznáte moje stanovisko v španielskom parlamente. U nás v Španielsku máme koordináciu federálnej policie so štátnou policiou. Ak dovolíte, tak toto vysvetlím a dúfam, že takto to bude, robiť, takto to bude fungovať aj v budúcnosti. Pán Tavares, nech sa páči. Dobrý deň. Jedna otázka v portugalčine. Ale tieto otázky... Falou de cooperação reforçada com os Estados Unidos na luta... a tiež hovorili ste o boji proti terorizmu, o posilnení spolupráci v tejto oblasti. Európsky občania tomu ale nie celkom rozumejú. E, je tu samozrejme táto hrozba medzinárodného terorizmu a to si vyžaduje e, medzinárodnú spoluprácu. Avšak zo strany Spojených štátov takisto musia prichádzať signály o dôvere práve napríklad zoznámy čiernych pasažierov. Tí americkí občania to nejakým spôsobom evidujú a vedia, aká je situácia, ale nezdá sa, že ich protiažky v Európe to vedia takisto a že to evidujú. Mala by sa zjednodušiť vycestovanie aj európskych občanov eh, do Spojených štátov. Otázka je, pre sa mnohí ositajú na takýchto zoznámoch. Ďalej, e, sloboda pohybu, to je jedna zo základných slobod e, v rámci Európskej únie, ale nemôže ostať na abstraktnej rovine, musí sa konkrétne e, prejavovať v bežnom živote ľudí. Sú napríklad rodiny, a v zmysle napríklad portugalského, portugalského legislatívy sú to aj rodiny, ktoré sú uzatvorené, teda sú to zväzky rovnakého pohľavia a tam musí byť aj im zaručená sloboda pohybu. My musíme zaručiť, aby tieto slobody boli v prvom rade uznané. aby sa tak ďalo prostredníctvom aj, aj súdnych, súdnych konaní. Pokiaľ ide o SWIFT, eh, pán minister, to nie je provizorná dohoda. Nie, tu na eh, sú aplikované eh, praktiky, ktoré majú byť dodržiavané. údaje budú dávané k dispozícii Spojeným štátom po období, počas obdobia 5 rokov a ja si nemyslím, e, že to je vhodné e, hovoriť vždy o e, provizornej povahe SWIFTu. Nie je to tak, toto nie je dobré a to je správne správna poznámka a nás to znepokojí ako parlament. Sí, muy, muy, muy Veľmi stručne. Ospravedlňujem sa Chcel som si vás vypočuť v španielčine. Zdá sa, že by bolo jednoduchšie, keby som si vás vypočul v portugalčine. Pokiaľ ide o spoluprácu s USA, ak dobre chápem vašu otázku, tak chcete asi vedieť nejakú rovnosť či chceme, aby sa k európskym občanom správalo rovnako ako oni od nás žiadajú k USA občianom či teda my žiadame od nich to isté, čo žiadajú oni od nás. Áno, toto bola? Ak dovolíte, v USA sa vedie diskusia o tom, že sa budú revidovať tie čierne zoznamy pasažierov a mali by sme využiť túto príležitosť, aby sme žiadali od USA, aby revidovali tieto čierne zoznamy aj pre európskych občanov, Áno, e, revizujú ich, máte pravdu, analizujú vlastne prečo došlo, alebo prečo teda, ako bolo možné, že došlo teda k tej záležitosti v Detroite, no a potrebujú spracovať túto informáciu. Ja samozrejme zaznamenám vašu poznámku a postupím, alebo postupím to aj americkej administratíve. A podruhé, sloboda pohybu rodinné právo a tak ďalej. Rodinné právo nie je rovnaké v celej Európe, ale určite si predstavíte, že ja mám rovnaký názor ako vy. E, samozrejme, že tak, ako sa chápe rodinné právo v Španielsku, nerovnako sa chápe v iných krajinách, ale tieto otázky jednoducho musíme mať na vedomí, ale je potrebné, aby sa e, zachovala sloboda pohybu a tá posledná otázka, chápem, že to e, SWIFT, áno, išlo o SWIFT? Nejde o nič, že by sme žiadali niečo nezvratné. Ide o dohodu, ktorú, alebo fungovanie, ktoré fungovalo niekoľko rokov a za týchto 9 mesiacov zrevidujeme to, čo sme urobili a zadefinujeme definitívny systém, kde by boli zachytené, zachytené všetky opodstatnené podozrenia, samozrejme záruky a tak ďalej. Je potrebné hľadať túto rovnováhu a teda treba nájsť tú rovnováhu medzi bezpečnosťou a slobodou a to je podstata toho, aj čo budeme robiť. A budeme sa o to snažiť. Ďakujem, pán Borgecio. Grazie, presidente. Ehm... Io la ringrazio per, eh, signor Ministro, per eh, alcuni punti. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem pekne za to, že ste sa dotkli niektorých tém. Boj proti islamskému terorizmu, to je výrazná hrozba. A je zaujímavé vypočuť si túto myšlienku Erasmu pre policajné zložky. To je presne oblasť, kde Európa môže dosiahnuť pokrok. ale boli ste pomerne všeobecní, pokiaľ ide o všeobecný problém, pokiaľ ide o pristahovalectvo. Čo podľa vás znamená bojovať proti e, nezákonnej imigrácii? E, počuli sme nedávne názory prezidenta Sarkozyho, ktorý veľmi jasne pomenoval e, veci a hovorí o tom, že by sme nemali sa vystavovať riziku teda aby, nemali by sme postupovať to riziko, aby sa z nás stalo to, čo z Talianska v prípade, že by pán Maroni nezasiahol a že by nedošlo k zmene tej politiky. Španielsko, podobne ako Taliansko, je krajinou, kde imigrácia je veľkým problémom, takže myslím, že nám budete musieť poskytnúť jasné stanovisko, aká je európska politika, ktorú vy navrhujete špecificky alebo konkrétne, konkrétnych e, kontúrach, ako budete riešiť pristahovalstvo. Pues, eh trataba de explicar... Už som sa to snažil vysvetliť aj predtým, ešte to e, veľmi rád, rád môžem stručne zopakovať. Myslím si, že pokiaľ ide o ilegálnu imigráciu, tam e, bojujeme na našich, proti nebojujeme na našich hraniciach, či už sú námorné, letecké, teda vzdušné, alebo, alebo pozemné samozrejme. E, najťažšie na ochranu sú tie námorné a preto tam Frontex je najviac e, aktívny. E, E, samozrejme e, z toho vyplýva aj istá humanitárna stránka tejto otázky a to si tiež ľudia sa môžu utopiť, takže to je zase druhá, druhá mm, stránka toho istého. Čiže poprvé našou e, úlohou je zabezpečiť alebo mm, zamedzi tomu, aby cudzí ľudia ilegálne vstupovali na našu územie. A potom je tu ale otázka aj spolupráce s inými krajinami. Tam je otázka tej repatriácie a potom aj boj proti ilegálnej imigrácii priamo na mieste, teda v tých krajinách, cez ktoré e, buď títo ľudia prechádzajú, alebo z ktorých dokonca pochádzajú. Dávam konkrétny príklad, aby ste pochopili e, presne, o čom hovorím, keď hovorím o postupoch, ktoré e, by Európa mala mať. Napríklad Španielsko malo so Senegalom v roku 2006 veľký problém, pretože vtedy nám zo Senegalu prišlo viac ako 20 tisíc e, imigrantov, potom sme spustili politiku spolupráce s Senegalom, boli tam viaceré elementy spolupráce. Poprvé dali sme možnosť toho, aby občania zo Senegalu mohli legálne prichádzať do Španielska a pracovať v tých oblastiach, kde potrebovali sme pracovnú silu. Po druhé, lepšie sme kontrolovali hranicu a po tretie, spravili sme eh, programy na podporu rozvoja Senegalu. prostredníctvom týchto troch programov eh, sme, sme vlastne eh, sa nám podarilo dosiahnuť eh, veľký obrad v tých číslach k eh, ilegálnych imigrantov, ktorí k nám prichádzajú zo Senegalu. A toto sú presne eh, tri piliere, na základe ktorých by mala byť postavená aj celoevropská politika v oblasti ilegálnej imigrácie. A myslím si, že odvtedy odvtedy, čo sme zavili tento program, vlastne ani jeden jediný Senegalec neprišiel do Španielska ilegálnym spôsobom. Predseda, dobre, takže tým pádom sme uzavreli Ehm, to kolo otázok, kde sa pýtal každý, e, teda predstaviteľ každej skupiny. Teraz prechádzame k tomu systému e, ostatných poslancov, ich je ale e, veľmi veľa, takže pokiaľ budeme pokračovať podobným systémom aj naďalej, E, veľa ľudí sa nemôže spýtať otázky, on nebude môcť, takže navrhujem iný postup. Aby sme mohli dať čo na, možno najviac otázok, e, z, navrhujem, aby sa každý poslanec mohol e, spýtať otázku iba v čase jednej minúty a veľmi prísne to budem strážiť a potom na záver pán minister, potom čo všetci sa vyjadria, všetci E, zapíše si otázky všetkých poslancov, tak potom môže spoločne na to všetko zodpovedať. A myslím, že takýmto spôsobom najlepšie dáme možnosť všetkým vystúpiť pani Ludford. Nebol som, si, nebola som si istá, e, presne ako to bolo teraz začlenené. Pani Hitfeld ako presnečka vyjadrala sa za, ako, za liberálov. Tak to bolo. Teraz vám dávam slovo ako prvej poslankyni respektíve jej som dal eh, slovo ako prvej poslanky, ktorá sa prihlásila za, za ALDE. Jedna minúta, veľmi prísne budem dohľadať na časový limit. Pán Kvedo. Minúto, por favor. Minúta. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán minister. Vypočul som si to s veľkým záujmom. aj čo ste povedali v súvislosti s tým, že občania potrebujú väčšiu bezpečnosť a že zároveň je treba posilniť aj slobody. Želám vám veľa úspechov počas vášho predsedníctva. Mne spôsobuje veľké obavy práve situácia ohľadom zabezpečenia vonkajších hraníc, hlavne pokiaľ ide o bezpečnosť ľudí v Európe. Hovorili ste o SIS. Teraz otázka k tomuto. Počas španielského predsedníctva myslíte si, že bude možné rozhodnúť E, túto otázku SIS a v prípade, že príde stroskotaniu SIS 2, budete mať potom ako španielské predsedníctvo nejakú alternatívu? Señora Romero López. Ďakujem, pán Coelho, pani Romero López. Gracias, presidente. Yo también quería darle la bienvenida. Ďakujeme, takisto chcem privítať pána eh, ministra medzi nami. Veľmi stručne sa spýtam. Pán minister, hovoríme v súčasnosti, že e, policajná súdna spolupráca v Európe e, ešte nie je dostatočná. Máme tu pritom ale aj veľké globálne hrozby. Na druhej strane je tu Lisabonská zmluva, ktorá e, vytvoruje nový priestor slobody a práva. Tie členské štáty, ktoré bojujú proti terorizmu, rešpektujú právny štát a teraz máme mm, dohodu E, s našim transatlantickým partnerom, kde ale e, kvôli e, terorizmu už nerespektujú celkom ľudské práva. Takže moja otázka je, je možné, aby táto koordinácia, ktorá vlastne iba dáva dokopy policajné súdne politiky jednotlivých členských štátov, že by mohla vy, vyústiť v nejakú spoločnú, jednotnú politiku, možno nejaký orgán, ktorý by E, ktorý by túto otázku riešila takisto aj v oblasti finančného sveta. Ďakujem pekne pani Latford. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, dám vám tú istú otázku, akú som položila pani Malmström počas vypočutia. A ona mi odpovedala kladne a síce súhlasila s tým, e, že by sa zaoberala revíziou celého zoznamu nástrojov, e, ktorý máme pre účely zbierania údajov a pre dohľad. Tak vnútorne, ako aj na vonkajšej, úrovni. Môžete potvrdiť to isté, pretože jednoducho mali sme problémy s každým konkrétnym návrhom a nebolo to e, príliš dobré, nemali sme jasnú cestovnú mapu, kam sa e, vyberáme. Keď budeme mať dostatok e, údajov zozbieraných, aký je ten konečný cieľ, kedy povieme, že už stačí, tých údajov je dosť informácií o ľuďoch je dosť, nepotrebujeme viac, musíme urobiť to, ako povedal eh, prezident Obama, spojiť tie čiarky, spojiť tie teda eh, bodky a potom postupovať. No, ďakujem pekne. Pán minister, pokiaľ ide o bezpečnostné opatrenia, tak tam eh, som z vašej prezentácie veľa si vypočul a tej potreby takýchto bezpečnostných opatrení bol by som rád, keby aj rada jasnejšie a jednoznačnejšie podložila takéto tvrdenia faktami a výsledkami e, hodnotenia, a posúdenia a tie by nám teda predkladala na pravidelnej báze. To by bolo veľmi dôležité, aby sme my tu na ako legislatívny orgán dokázali vyvíjať patričné kroky, čo si takisto želám e, od predsedníctva rady je, aby rada e, nejakým racionálnym spôsobom postupovala, pokiaľ ide o znižovanie strachu pred terorizmom a aby e, sme sa viac sústredili na to, s čím chceme e, bojovať reálne a skutočne. A tým je e, trestná činnosť, kriminalita. Veľmi málo som počul z vašich úst o tom, ako vlastne chcete znížiť mieru kriminality a ako skutočne sa venovať teda boju proti kriminalita, kriminalite popri týchto spomínaných bezpečnostných opatreniach. Pán Buzutil. Yes, thank you, Mr. Chairman. Áno, ďakujem, pán predseda. Chcel by som e, sa spýtať pána ministra opäť otázky nelegálnej imigrácie. Dochádza tu k zmene e, tých, tých vzorov imigrácie. Pred troma rokmi 30 tisíc kanárske ostrovy, e, Lampedusa, Malta, takisto obrovské počty pred dvoma rokmi. Vyskočili tieto čísla minulý rok v Grécku a minulý piatok zrazu odniekiaľ sa objavila loď pri Korzike. Dochádza tu k zmenám tých tokov imigračných, čo ukazuje e, na fakt, že tie trasy idú podľa tohoto najslabšieho, najslabšieho ohnívka a že tí prevádzači sú oveľa pred nami a že toto je naozaj spoločná obava. Čo si myslí o tom španielské predsedníctvo a čo zamýšľa e, spraviť? Sýpel? Pani Sýpel, e, retorická e, pripomienka k SWIFTu. E, Spojené štáty už používajú takéto údaje 8 rokov a to, že my doposiaľ sme nepočuli žiadnu konkrétnu odpoveď, pokiaľ ide o využívanie tohto systému, myslím si, že hovorí samo za seba. Konkrétna otázka k prevencii. Vy ste spomínali eh, vnútornú bezpečnosť. Stratégia, ktorá eh, nie je pre mňa celkom jasná, ale možno konkrétna otázka v tejto súvislosti. Jeden problém spočíva v tom, že eh, evidentne v rámci európskych krajín sa darí propagandistom takéto, takéhoto typu uh, organizovanej kriminality oslovovať nejakých ďalších, povedzme, ľudí, alebo teda rekrutovať e, mladých a niektorých ďalších, ktorí sú ochotní padnúť do takejto pasce a nechávať sa vychovávať a školy, tak povediac. Čo sú podľa vás tie príčiny toho, že európsky mladí sa nechávajú osloviť takýmito myšlienkami, že sa nechávajú vyškoliť a aké konsekvencie to má pre stratégiu bezpečnosti? Ďakujem pekne, pani Bilbao. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, aj pán ministrovi za eh, vaše vysvetlenia. Ja vám želám veľa šťastia. Hovorili ste o potrebe spolupráce medzi policajnými orgánmi o výmene informácií pre boj proti terorizmu, ale by som sa vás pýtala, prečo pri vašej argumentácii nezaradíte do tohto protokolu aj Erčanču, teda baskickú políciu, ktorá tiež trpí e, dôsledkami terorizmu, pretože postupuje a bojuje rovnako ako národná e, polícia celoštátna, ako Guardia Civil, poskytuje bezpečnosť v tejto oblasti v Baskicku. Po druhé, štokholmský protokol obsahuje pozmenujúci návrh e, pre obete terorizmu. Vypracuje sa charta práv obetí terorizmu a rada by som sa spýtala, aké obete budú v tejto charte figurovať, či sa budú brať do úvahy aj pripomienky organizácií obetí terorizmu. Ďakujem, pán Bones. E, ďakujem pekne, e, pán predseda. E, vážený pán minister, vy ste sa vyslovili za spoločnú imigračnú politiku. Fakt, že by to malo byť prijaté. Tým pádom by tie sluby tých politikov v členských štátoch, ktorí hovoria o tom, že budú stanovať vlastné limity na imigráciu, boli vlastne prázdne, zatiaľ čo teraz zostávajú v rámci zoskupenia Európskej únie, boli by teda tým pádom prázdne ich sluby? Ďakujem. Pani Kinga Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, som veľmi rada, že ste hovorili o programe TRIA, ktorý sme vypracovali, pretože podľa mňa je to základná záruka, aby sme z dlhodobého hľadiska mohli spustiť tie iniciatívy, ktoré súvisia so štokholmským programom. Som tiež rada, že na základe stratégie pre bezpečnosť ste spomenuli okrem boja proti terorizmu aj e, vnútorné rizika, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité, pokiaľ ide o obranu a ochranu našich detí a mladistvých. Potrebujeme konkrétne akcie, pokiaľ ide o využívanie internetu, pokiaľ ide o prevenciu násilia proti maloletým alebo násilia mladistvých. To sú oblasti, v ktorých musíme bojovať, pretože zdá sa, že tu v EÚ máme vážne problémy. Pani Angelili. Pani Angelili. Grazie, ministro, innanzitutto un apprezzamento. Ďakujem, pán minister. Dovolte mi zablahoželať v prvom rade, pretože vy ste povedali, že vaše predsedníctvo bude eh, sa niesť eh, v znamení boja proti eh, násilným páchanom, eh, teda rodovo podmienom násilí. Eh, jedna z priorít je aj túžba z pohľadu legislatívneho riešiť zneužívanie maloletých, vrátane teda v kontexte aj detskej pornografie online. Druhá otázka sa týka azylovej oblasti. Podľa vás ne, nebolo by dobré a nedávalo by zmysel pripraviť opatrenia, ktoré by umožňovali členským štátom zdieľať tú ťarchu, pokiaľ ide o zodpovednosť. Mohli by sme napríklad zabezpečiť povinné opatrenia, ktoré by smerovali k opätovnému, e, respektíve presídleniu. Mohli by sme sa tým pádom e, vyhnúť e, zbytočnému preťaženiu niektorých krajín, ktoré musia prijímať príliš veľké množstva utečencov. Ďakujem pekne, pán minister. Pozdrav pán Boh aj z našej strany. Vy ste hovorili o tom, že v Senegale máte dobrú e, spoluprácu, pokiaľ ide o oblasť e, nelegálnej migrácie a takisto utečencov. E, skúma teraz v jednotlivých prípadoch Španielsko, akým spôsobom bolo nakladané s tými ľuďmi v tých krajinách, keď napríklad zasielame, posielame ľudí späť do Maroka. Skúma sa nejak alebo analýzuje, aký je ich osud potom, alebo jednoducho sú povedzme, vyhodení do, to, do a nikto sa o nezaujíma, ako vyzerá ďalšia spolupráca s Marokom. E, na Tenerife e, sme videli, aká je situácia aj v iných oblastiach, kde prichádzajú, ako zamýšľa rada postupovať, postupovať, aby bola posilnená solidarita medzi členskými štátmi, aby konečne sme pristupovali spoločne k takémuto problému, aby nebola ponechaná napríklad Malta sama na tento problém. A v podstate malá krajina nie je schopná takéto prílevy riešiť sama. Nie je to len otázka finančná, ale otázka postupov. Ďakujem. Jiménez Consarilu. Sí. Eh, buenas tardes. Ďakujem. Pán minister, ďakujem, že ste tu dnes medzi nami. Ďakujem veľmi pekne, že ste odpovedali pánovi Diazovi Demerovi a že ste ocenili úsilie Španielska odmeniť alebo venovať pozornosť obetiam terorizmu. E, treba myslieť na tieto obete. To je to, čo chceme dosiahnuť. Tiež sú ale potrebné aj iné veci a na tom ja veľmi pracujem Eh, hovorím konkrétne o Európskej charte práv obetí terorizmu a ja chcem, aby vychádzala z ochrany práv obetí a tie správa týchto obetí na to, aby sa urobila spravodlivosť, pretože veľmi často ich osud je v rukách eh, mm, politikov. A pán Barot chcel spustiť túto Európsku chartu obeti počas predsedníctva a čo chcete urobiť, aby ste dosiahli podporu ďalších členov a aké konkrétne opatrenia chce španielské predsedníctvo aplikovať, aby e, sa táto charta zrealizovala v čo najrozumnejšom a najskoršom termíne. Onorevole ministro, io sinceramente la voglio ringraziare per il taglio che lei ha dato alle... Dovolte mi poďakovať pán minister, za to, že ste nám predstavili vaše priority a chcel by som sa takisto aj poďakovať za to posúdenie, ktoré je dôležité, ale e, ktorým sa tu v rámci našich rozpráv často nezaoberáme. A síce je to otázka cezhraničnej organizovanej kriminality. Často počúvam e, reči o terorizme, často počujeme o obetiach terorizmu, ale e, dovolte mi pripomenúť, tomuto zhromaždeniu, že tu sestra sudcu Rita Borsellino, ktorá bola zabitá mafiou, ktorú a takisto jej príbuzný bol zabitý mafiou. Som veľmi rád, pán minister, keď počujem e, slova, ktoré počiarkujú, že máte väčšiu citlivosť na takéto veci, ako máme my. Lebo keď hovoríme o obetiach terorizmu, tak mohli by sme hovoriť aj o obetiach e, organizovaného zločinu. Keď hovoríme o tých, ktorí svedčia pred súdom, mohli by sme hovoriť aj o tom, ako sa svedčí v procesoch proti organizovanému zločinu. Tu by sme mali hovoriť o ochrane svedkov a o tých, ktorí riešia problém organizovaného zločinu, pretože Európa nie je dostatočne citlivá k tomuto problému a ja som rád, že ste sa toho venovali. Posledné vystúpenie pani Brinkevičiute. E, Vážený pán minister, chcel by som sa vám poďakovať za prezentáciu e, španielských priorít počas nadchádzajúceho predsedníctva a želám veľa úspechov. Som naozaj spokojná a šťastná, teda, že medzi prioritami spomínate aj boj e, proti násiliu na ženách, ale chýbala mi tam akákoľvek zmienka o obchodov, o prevádzaní ľudí, o obchodovaní s ľuďmi pričom to e, tvorí integrálnu súčasť násilia proti ženám, pretože ženy a deti sú často predávané ako otroci, otrokyne. A do istej miery e, tento proces sa vymýka spod kontroly a nie, sú tam, e, nie je tam žiadny systém sankcií, pretože dievčatá a ženy sú dovážané z tretich krajín do EÚ a potom obchodovanie s takýmito dievčatami a ženami sa deje medzi jednotlivými krajinami Myslíte si, že je zaručená dostatočná spolupráca medzi orgánmi na presadzovanie práva? A dokázali by ste potvrdiť, že je tu adekvátna spolupráca medzi policajnými zložkami jednotlivých krajinách, aké príjme opatrenia Španielsko? Všetci sme si vedomi, že pán minister počal viacej ako 15 minút otázky a znepokojenia Eh, jednotlivých členov tohto parlamentného výboru a som si istý, že všetci si oceňujú to, že ste si ich vypočuli a zaznamenali a predpokladám, že očakávate, že na ne nebudete odpovedať úplne detailne, ale v tomto poslednom kole vášho vystúpenia. V každom prípade sme zvedami na vaše eh, teda, vyhodnotenie a názory. Ďakujem pekne, pán predseda. Jediné, čo ma mrzí, že som si nemohol zaznamenať mená pánov poslancov, ktorí vystúpili, pretože ich nepoznám. Ale pán predseda mi určite pomôže. Ja mám hrozné, hrozný škrabopis, takže sa to nedá prečítať. No. KSIS. V súčasnosti sa vyhodnocuje fungovanie SISu 2. Ak bude pozitívne, urobí sa nové vyhodnotenie v júni. A ak to bude pozitívne, vstúpi to do platnosti. Ak jedna z týchto dvoch vyhodnotení bude negatívne, dva mesiace Rada a komisia budú uvažovať o tom, či e, vylepšia si zva alebo posilnia si. Takáto je situácia, v ktorej sme dnes v tejto situácii ale myslím, že včera sa začalo s tým hodnotením a ja sa záväzujem, že budem tento parlament informovať o všetkých rozhodnutiach vzhľadom na to, že aj návrh a iniciatíva je z Európskej komisie. Pokiaľ ide o stratégiu boja proti terorizmu, pani Romero, ja som nie veľmi zástancom vytvárania veľkých či nových štruktúr, skôr by sme mali viac využívať tie existujúce v súčasnosti informácie tečú dosť dobre, napríklad pokiaľ ide o terorizmus. A skôr si myslím, že by sme mali skôr zdieľať, a nedávne udalosti to aj dokazujú, viacej zdieľať e, analýzu týchto údajov, stratégie. Mali by sme ísť týmto smerom a teda v rámci EÚ navrhujem hľadať vzťahy medzi našimi antiteroristickými výbormi, aby sme vypracovali stratégie, aby sme boli schopní spracovávať informácia hneď k tej ďalšej otázke. Ospravnem sa, fakt nespomínam vaše meno. Naozaj je tu veľmi veľa informácií. Nie ide o to, aby sme jej mali veľa, ale aby sme ju vedeli selektovať a spracovať a aby sme tieto informácie postupili spravodajským službám. A to by sme mali robiť. Spomenuli ste zločin. Ja by som rád upozornil na to, že v oblasti bezpečnosti kompetencie EÚ sa týkajú tých rizik, ktoré nie sú spoločné, ale tiež je pravda, že v mnohých iných oblastiach, ktoré sa týkajú každodenného života občanov, pokiaľ ide o ich pocit nebezpečia, tak to spadá e, do kompetencie ich štátov, regiónov a tak ďalej, ďalej teda lokálnych policií. Čo je pravda, e, že tá zločinecká siede čím ďalej tým hustejšia, napríklad zlodej, ktorí krádnu kabelky, tak vytvárajú veľký pocit nebezpečia v Európskej únii, ale nezodpovedá Európskej únii, aby čelila tomuto zločinu. Okr len jedine v tom prípade, že by sa tento zločin organizoval. Ale keď hovoríme o krádeži v nejakej chate, aut alebo niečo, keď je za tým nejaká medzinárodná organizovaná skupina, vtedy musí zasiahnuť EÚ. Takže tie aspekty, ktoré ste sa spýkali, spýtali, ja samozrejme nemôžem odpovedať z tohto rámca, ale z iného. Ale súhlasím s vami, ak okrem terorizmu existujú aj mnohé ďalšie obavy občanov a ktoré viacej vplývajú na ich pocit nebezpečia. Samozrejme, moja odpoveď je, že máte pravdu a musíme sa zaoberať tak e, e, terorizmom, ale aj týmto malým, od týmto malým veciam sa musíme zaoberať, pretože sú dôležité. Všetky ľudské bytosti niekedy zabúdame a Detroit bol akési upozornenie pre mnohých, ktorí si mysleli, že medzinárodný terorizmus e, ako fenomén klesa. Naša odpoveď, odpoveď ministrov vnútra je, že nebezpečenstvo je a riziko je stále tu, nie je nižšie a menšie, ale práve naopak ja si myslím, že toto riziko je ešte väčšie a vyššie a preto sa naša bezpečnosť musí posilniť. Malta, poznám veľmi dobre malcký program, poznám aj Korziku a to, ako sa, čo sa robí vo Francúzsku. A ja viem, že tie cesty mafii sa menia. No a čo môže urobiť EÚ zmeniť, keď sa zmenia tieto cesty? No nič, no musíme zmeniť naše priority. Musíme kontaktovať krajiny, ktoré sú v súčasnosti krajinami pôvodu alebo tranzitu, ale samozrejme aj s tými, ktoré sú eventuálnymi možnými tranzitnými krajinami, napríklad Stredomorie. Je známe, že ak Španielsko zatlačí na severné a severoafrické krajiny alebo východoafrické krajiny, tak sú veľmi prísne, pretože e, tam potom môže dojsť k presun do inej oblasti a potom, ak Malta a Taliansko urobí dohodu, dohodu s Líbiou, tak e, sa môže stať, že veľa ľudí sa presunie na západné pobrežie Afriky. Takže pokiaľ ide o stratégiu polície, my musíme sledovať tento pohyb eh, organizovaných skupín a mafie. My buď budeme spolupracovať s týmito krajinami, a je možné, že teda ten problém sa bude presúvať z jednej oblasti eh, na druhu, ale my musíme dosiahnuť ich rozvoj Nemôžeme v Európe len stále hovoriť, že nie, nie, nie. Musíme aj povedať áno, ale za akých podmienok, za akých podmienok pomôžeme a, a tak ďalej. Úplne súhlasím s prevenciou násilie mladistvých. Zorganizujeme seminár o prevencii tohto typu násilia, ktoré nás nepokuje a samozrejme, keď hovorím o tomto násilí mladistvých, hovorím aj o maloletých, o deťoch, ktoré sa niekedy násilne správajú. Hoci to nie je oblasť bezpečnosti, ale skôr by sa tomu mala venovať oblasť vzdelávania a výchovy. Bez pochyby Otázka Erčanči e, v Baskicku to je dôležitá. E, otázka spolupráca e, je čím ďalej tým lepšia aj v Španielsku a tieto modely spolupráce vylepšujeme, ale čo je najdôležitejšie, aby spolupráca fungovala nezávisle od toho, v akom regióne sa nachádzame. A využívam príležitosť, aby som baskickej policii zagratuloval. Dnes ráno sa im podarilo úspešne zasiahnuť proti terorizmu, obete terorizmu Dve otázky tu boli. Som za to, aby tu bola tá charta, budeme ju podporovať a myslím, že sa nám to podarí. Nevidím nejaké veľké ťažkosti, aby sme sa dohodli že by tam boli nejaké rozdiely e, v myslení a v prístupe Európoch, ne, nezávislo od toho, či máme vnútorný terorizmus alebo nemáme. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité a rátajte s mojou podporou a využijeme skúsenosti krajín, ktoré trpíme terorizmom. Sme viacerí a niektorých máme viacej, bohužiaľ. A na záver odvolávka na povinné presidlovanie. To súvisí s malckým programom. Tento program je dobrovoľný, ale štokholmský program chce, aby tieto mechanizmy solidarity boli formalizované. A tiež je pravda, že toto rozhodnutie nie je také najľahšie. Niektoré krajiny tento fenomén ilegálnej imigrácie vidia len veľmi ďaleko a my musíme tieto krajiny presvedčiť, že existujú v EÚ krajiny, ktoré trpia viacej týmto fenoménom, nielen preto, že je to Malta alebo Španielsko, ale preto, že sú na hranici EÚ. A je pravda, že tieto dobrovoľné programy, dúfame, že tam bude čím ďalej tým viacej dobrovoľníkov, aby sa mohli stať formálnymi programami. Tiež veľmi súhlasím pánom Kročetom, mafia, organizovaný zločin. Je to dramatický, sofistikovaný spôsob zločinu, ktorý potrebuje frontálny útok a boj všetkých krajín a aj samozrejme podporujem všetkých tých, ktorí explicitne bojujú proti mafii a aj ňou trpiu, trpia. A pokiaľ ide o obchod s ľuďmi, nespomínala som to, ale je to v programe, nemohol som všetko spomenúť. Existuje špecifický program e, názov tohto programu je ku globálnemu programu proti boju z obchodu, proti, proti obchodu s ľuďmi. E, um, účastňujú sa ho viaceré krajiny EÚ. Má už akčný nástroj ktorý e, švédske predsedníctvo zadefinovalo. My sme sa zaviazali k tomu, že 4. marca v Madride zorganizujeme konferenciu a tam by sme chceli profilovať hlavné línie akčného plánu, ktorý by sme v EÚ prijali táto téma nás samozrejme znepokojuje a sme rozhodnutí aj v tejto európskej oblasti bojovať proti obchodu s ľuďmi, či už sú to ženy, deti alebo hoci ktorá iná ľudská bytosť. Verte mi skutočne. A ďakujem vám všetkým za vaše vystúpenia a ubezpečujem vás, že počas tohto pol roka sa sem vrátim a vysvetlím vám, ako postupuje e, naša práca Ďakujem pekne, pán minister. Toto stretnutie bolo veľmi plodné a myslím si, že interpretujem pocit výboru, že bol teda toto stretnutie skutočne intenzívne aj plodné. Ďakujem, že ste boli ochotní byť, alebo že ste boli ochotní vysvetliť mm, všetky body. Ďakujem členom výboru za ich otázky a želám pánovi ministrovi veľmi veľa šťastia a úspechu počas španielského predsedníctva. A pripravujeme sa a ďalším, ktorý vystúpi v rámci nášho programu, je španielský minister práca a pristiaľovstva pán Korbačo. Please be seated. Posaďte sa. We're about to restart. Sme pripravení pokračovať. Ďakujem. Takže opäť vás všetkých vítam a vítam aj pána ministra e, práce, sociálnych vecí a pristahovalectva Španského kráľovstva pána ministra Korbača, ktorý nám e, na našom e, výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Európskeho parlamentu odprezentuje priority programu e, španielského predsedníctva v oblasti imigrácie. Vypočujeme si najprv prezentáciu pána ministra. Tá bude mať približne 10 minút a navrhoval by som, aby sme dobre e, využili náš čas, aby sme potom prešli k prvému kolu e, vystúpení. E, každý bude mať dve minúty, teda podľa systému DONT, kedy vystúpia jednotliví predstavitelia politických skupín. To by bolo teda prvé kolo otázok, tie by sme dali dokopy a potom by na ne pán minister zareagoval a potom by nasledovalo ďalšie kolo otázok, opäť všetky by išli pokope a potom by zase pán minister zareagoval na otázky. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ďakujem pekne, vážené pani poslanky, nevážení e, pani poslanci Výboru pre občanské slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Európskeho parlamentu. Je pre mňa veľkou cťou vystúpiť dnes e, tu pred vami a odprezentovať vám priority španského predsedníctva v oblasti legálnej imigrácie a integrácie. Nedávny vstup eh, Lisabonskej zmluvy do platnosti predstavuje jedinečnú príležitosť eh, preto, aby Európa bola otvorenejšia, efektívnejšia a bližšia svojim občanom. Sú to hodnoty, ktoré by sa mali začleniť definitívnym spôsobom do eh, tvorby migračných politik, ktoré by boli permanentné a globálne. Pokiaľ ide o spoločnú politiku e, migrácie, ktorú zavádza Lisabonská zmluva, podľa môjho názoru sú tam tri veľké e, výhody cnosti. Poprvé, je tam konkrétny právny základ, v rámci ktorého sa e, definujú práva o štátnych príslušníkov tretich krajín, ktorí legálnym spôsobom e, sa nachádzajú na území členského štátu. To poprvé. Po druhé, nová zmluva je jednoznačná, pokiaľ ide o to, aby si samozrejme členské štáty mohli určovať e, e, objem e, legálneho pristahovalstva z tretich krajín. A po tretie, zmluva vytvára nový právny základ spoločného postupu, pokiaľ ide o integráciu pristahovalcov. Takisto je veľmi dôležitá úloha, ktorú Lisabonská zmluva dáva Európskemu parlamentu v oblasti zákonného pristahovalectva. Nový rámec nám e, dáva možnosť e, vytvoriť veľké zmeny, pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutí na rade a sme presvedčení, že e, tu bude veľká prijatá, pridaná hodnota zo strany spolurozhodovania aj v tejto oblasti. Môžem vás uistiť, že ako nový predseda rady v tejto oblasti budeme sa snažiť dobre veci koordinovať s Európskym parlamentom a konkrétne s vašim výborom. Európa chce vytvoriť politiku, imigračnú politiku, ktorá by bola flexibilná, ktorá by reagovala na potreby e, trhov práce v našich štátoch. E, zároveň chceme posilniť e, rovnosť príležitosti a sociálnu súdržnosť. Európska rada nedávno prijala viacročný program, ten štokholmský tzv. program, na obdobie roku 2010-2014, v ktorom sa, sa ako hlavný cieľ E, uvádza e, rozvoj globálnej politiky, ktorá by vychádzala z Európskeho paktu o imigrácii alebo pre imigráciu a azyl v tejto oblasti. Alebo na tomto meste by som chcel poďakovať e, švedskému predsedníctvu za jeho prácu v predchádzajúcich 6 mesiacoch. Príprava štokomského programu bola naozaj skvelým príkladom efektívneho a transparentného prístupu. Chcel by som výbor informovať, že rada očakáva, že komisia predloží e, počas španielského predsedníctva oznámenie o e, akčnom pláne, e, ktorý už bude pretavovať tento štokomský program do konkrétnych aktivít aj s konkrétnym kalendárom pre aplikáciu týchto aktivít. Dovolte mi teraz, aby som predložil, predstavil priority, ktoré my ako špánske predsedníctvo máme tých 6 mesiacov spoločne s našimi kolegami z Belgická, a Maďarska z tria predsedníctiev e, máme dva hlavné e, ciele v oblasti spravodlivosti a vnútra na týchto 6 mesiacov. Poprvé, chceme opäť spustiť prácu v oblasti legálnej imigrácie. Po druhé, chceme spustiť e, novú európsku politiku v oblasti integrácie. Jedna z našich prvých úloh bude zorganizovať prvú výročnú diskusiu o politikách imigrácie a azile, aby sme e, vlastne dohľadali na uplatňovanie Európskeho paktu imigrácia pre imigráciu a azyl, to sa strany aj EÚ a zo strany aj členských štátov. V, tým rad, e, v tejto oblasti rátame aj s podporou Európskej komisie a urobím škoče v našich e, silách preto, aby sme dosiahli prvý potrebný pokrok v oblasti rozvoja tohto paktu to, čo tento výbor môže prispieť k tejto aktivite vyhodnocovania, E, to všetko bude vítané z našej strany. Pokiaľ ide o ten plán e, maloletých súdišacích príslušníkov bez doprovodu, to je jedna z, z priorit nášho predsedníctva. Práve tieto osoby predstavujú skupinu E, ktorá je mimoriadne zraniteľná, ktorá si vyžaduje e, špecifické e, riešenie z našej strany. Je to teda veľká výzva, vyplývajú z nej isté obavy a vyžaduje si reakciu strany EÚ ktorá by zahrňala e, pro, e, teda ochranu, prevenciu aj e, podporu návratu do pôvodnej krajiny vždy v záujme danej maloletej osoby. Európska rada pozitívne prijala túto iniciatívu a dala jasný mandát, aby sa rozvíjal tento plán, ktorý chce nadviazať na legislatívne nástroje a finančné nástroje, ktoré, ktoré s ním súvisia. Už teraz sme v kontakte s, so sekretariatom vášho výboru, aby sme zabezpečili aj primerané e, začlenenie a zaangažovanie vášho výboru do tejto dôležitej témy. Pokiaľ ide o otázku integrácie, tam Lisabonská zmluva e, poskytuje nový právny základ pre spoluprácu na európskej úrovni v tejto oblasti. E, rada a takisto aj parlament teraz majú možnosť vytvoriť alebo zaviesť opatrenia na podporu členských štátov v oblasti podpory integrácie štátnych príslušníkov tretich štátov, ktorí majú legálny pobyt na území EÚ. Spustenie e, novej európskej politiky v oblasti integrácie je takisto jedným z cieľov, ktorý si vytýčilo aj španielské predsedníctvo. 15. a 16. apríla v tejto oblasti sa v Saragoze uskutoční 4. E, ministerská konferencia ministrov zodpovedných za integráciu, kde budeme hovoriť o integrácii ako o motore rozvoja a sociálnej súdržnosti. Je to moment, e, kedy by e, táto konferencia, teda kedy by ministri mali hovoriť o svojich prioritách, o svojich názoroch v oblasti integrácie a pritom pamätali aj na nový právny základ Lisabonskej zmluvy a takisto aj na nové opatrenia, ktoré sú navrhované v rámci štokholmského programu. Deklarácia, ktorá bude záverom alebo výstupom tejto konferencie, bude potom e, formálne schválená ako závery rady. Posledný bod španielské predsedníctvo chce naďalej pracovať na rozvoji politického plánu legálnej imigrácie. To je úloha, ktorá v poslednom čase sa spomalila E, keďže v posledných mesiacoch nebola na to politická vôľa dostatočná, ale naše predsedníctvo určite zase sa tejto téme bude venovať viac. Chceme spustiť opäť rokovania o rámcovom, rámcovej smernici o jednom povolení. E, tam e, chceme vlastne prijať toto, túto smernicu a zohľadniť pritom aj nový, nový, nový právny kontext, ktorý výrazne posilňuje úlohu Európskeho parlamentu a ktorý trvá na e, práva, na dodržiavaní práv tretich, teda príslušníkov tretich, štát, e, tretich e, krajín, ktorí legálne majú pobyt na území členských štátov Európskej únie. Dúfame, že sa veľmi rýchlo dohodneme na prijatí tejto veľmi dôležitej smernice španielské predsedníctvo bude sa určite o takýto úspech snažiť. A e, očakávame, že komisia e, v tomto semestre takisto predloží aj návrhy dvoch sektorálnych alebo sektorových smerníc v oblasti e, legálneho pristahovalstva. Jedna sa bude týkať podmienok pri, príjmania príslušníkov tretich štátov v rámci podniku a potom je tu druhá smernica, tá sa týka Eh, pobytu príslušníkov tretich eh, štátov z hľadiska alebo z hľadiska potrieb daných podnikov. Dúfam, eh, že keď komisia predloží tieto návrhy smernice, respektíve môžeme sa uistiť, že rada veľmi rýchlo bude pokračovať alebo postupovať, pokiaľ ide o ich prijatie. Takže pani poslankyne, pani poslanci, toto sú priority, ktoré španielské predsedníctvo má v oblasti integrácie a e, zákonného pristahovalectva. Čaká nás veľmi dôležitá úloha a e, uistujem vás, že sa budem snažiť o to, aby sme v tejto oblasti veľmi e, kvalitne spolupracovali s Európskym parlamentom. Ďakujem za vašu spoluprácu a teraz si rád vypočujem vaše otázky a samozrejme veľmi rád na ne aj zodpoviem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz by sme teda spustili to prvé kolo otázok za každú politickú skupinu zaznie jedna otázka alebo jedno vystúpenie. Poprosím vás, aby ste rešpektovali ten časový limit 2 minúty a potom po prvom kole e, môže, e, môže vystúpiť už ďalší bude môcť vystúpiť pre žiadateľ, pokiaľ koordinátor nebude chcieť eh, mm, si to eh, vyriešiť iným spôsobom. Takže najprv pán Busutil, nech sa páči. Uh, thank you, Mr. Chairman. ďakujem, pán predseda. A vítajte, eh, pán minister, ďakujeme za úvod. Som rád, že ste sa odvolali na implementáciu paktu o imigrácii a azile. Dovolte mi povedať, že vás budeme posudzovať, pán minister, na základe vašich krokov a nie slov. Na konci vášho predsedníctva. Hovorím to preto, lebo za posledný rok a pol, odkedy bola táto vec vyriešená radou legislatívne, tak len veľmi málo vecí sa pretavilo do konkrétnych eh, podôb. Neboli dosiahnuté žiadne výsledky. Pokiaľ sa nemýlim, tak len jeden legislatívny návrh a tým bolo e, zriadenie azylovej agentúry. To bolo jediná vec, ktorá bola za rok a pol prijatá. To vôbec nestačí a vás budeme posudzovať e, na základe výsledkov, ktoré dostanete v tejto súvislosti. A preto chcem, aby ste boli veľmi účinní a aby ste tento pakt e, brali vážne. Sú dve konkrétne veci, ktoré nám spôsobujú obavy, pokiaľ ide o spoločnú azylovú politiku. Jedna vec samozrejme súvisí so solidaritou. Táto spoločná politika musí byť postavená na solidarite. V súčasnosti máme ťažkosti napríklad s návrhom o revízii e, nariadenia Dublin 2, ktoré uviazlo na rade a už je tam viac ako rok. na čo čakáme, aby sme teda posunuli e, túto agendu dopredu. A samozrejme, samotný azylový e, balík bol úplne zablokovaný a musíme ho odblokovať čo najskôr. Druhá ťažkosť, ktorú máme, ale pokiaľ ide o e, skupinu ľudovcov, je e, zneužívanie azylovej politiky v krajine, ktorú najlepšie ja poznám. Asi 90 e, pristahovalcov, ktorí prichádzajú, požiadajú o azyl a je jasné, že nie všetci si ho zaslúžia. Vlastne len hrstka, hrstke sa podarí získať štatút utečenca. Čo teda plánuje predsedníctvo spraviť v súvislosti so zneužívaním spoločnej azylovej politiky? To je ďalšia otázka, ktorú by sme chceli položiť. Ďakujem pekne, pani Romero. Nechávam svoje slovo pánovi Chauregimu. Nech sa páči, pán Chauregi, Ďakujem pekne. Už niekoľko mesiacov alebo aj rokov sa hovorí o demografickej perspektíve a že Európa bude potrebovať asi 50 miliónov imigrantov v budúcich 20-30 rokoch. A ja by som sa rád spýtal, či Európa uvažuje o organizovaní tejto demografickej a sociálnej predpovede v EÚ. V jednom z uzáverov, ktoré, o ktorých sa uvažujú v skupine múdrych, ktorí pracujú na tejto perspektíve, tak tam sa znovu objavuje tá myšlienka, že Európa musí uvažovať o začlenení veľkého počtu imigrantov v budúcich rokoch. A otázka je, či túto politiku plánujeme, pripravujeme. A tiež by som sa vás spýtal v súvislosti s jednou záležitosťou, pán minister. Je to veľmi citlivá téma v niektorých krajinách a síce výber kvalifikovaného pristahovalectva. Uvažuje sa o takejto politike EÚ. Je tu nejaký návrh, projekt, pokiaľ ide o tieto myšlienky, pretože je pravda, že by bolo potrebné plánovať, naplánovať imigráciu s mnohými krajinami, ktoré z hľadiska profesionálnej kvalifikácie Európa bude potrebovať. A moja otázka je, či sa to už organizuje, alebo či má predsedníctvo nejaký plán alebo nejaké myšlienky v tomto smere. Ďakujem pekne. Liberálov pani. Didn't you ask for the floor? ste nežiadali o slovo, liberáli? Áno? Pani Vixson. Thank you very much. E, ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. E, vítajte vážený pán minister. So záujmom e, som si vypočula program španielského predsedníctva a predovšetkým túto prezentáciu dnešnú. Jeden z cieľov načrtnutých v rámci tejto prezentácie je posilnenie sociálneho rozmeru Európy. V kontexte hospodárskej krízy je faktom, že mnohí ľudia prišli o svoje zamestnanie a vrátanie e, začlenie ľudí do pracovného trhu je nevyhnutnou súčasťou posilnenia sociálneho rozmeru. A to nielen vo vašej krajine, ale v Európe ako takej. Je nevyhnutné e, využívať v tomto ohľade aj imigráciu a takisto si poradiť s azylovými otázkami a tým výzvami, ktoré sú s tým spojené. Aký vnímate, aké vnímate spojenie medzi migráciou, integráciou a e, silným sociálnym rozmerom v Európe? A ďakujem veľmi pekne. Thank you, señor Romeva, por los verdes. Ďakujem pekne, pán Romeva. Veľmi stručne, tri, štyri veľmi syntetické otázky. Špecificky ste to nespomenuli, ale mohli by ste detaľnejšie opísať e, konkrétne opatrenia ako kontrahovanie v mieste pôvodu, konkrétne príklady, potom po druhé e, rodinné spájanie Ehm, rodiny práve teraz trpia pre tieto rodiny, príslušníci. Je to vlastne práve právo, ktoré by sme mali zabezpečiť. A tretia konkrétna otázka. Čo nás najviac znepokuje, to sú tie e, centra pre utečencov. Niektorých sú hrozné podmienky a zaznamenávame aj ešte zhoršujúcu sa situáciu mnohých ľudí, ktorí tam žijú v takom nezadefinovanom priestore, či sú legálni, ilegálni a tak ďalej. Aké konkrétne opatrenia robíte, aby e, sa vyriešil európsky prístup k týmto centram? A potom politickejšia otázka diskusia e, v dedine Vik v Katalánsku, v Španielsku, kde neboli ochotní zaregistrovať niektorých ilegálnych imigrantov aj to je veľmi znepokojivé, že niektoré radnice, akým spôsobom budú čeliť tejto politike, ako by mali čeliť európske inštitúcie tento postup samozpráv. Pán Tavares, nech sa páči. E, e, Dobrý deň, vítajte, pán minister. E, medzi Vianocami a rolom roka sa udialo niekoľko tých rozhranov v Taliansku je vám známe, o čo ide. Ide konkrétne o e, prácu legálnych a nelegálnych pristahovalcov a ako s tým naložiť práve v kontexte sezónnych pracovníkov. E, práca pre, pre, prebieha na smernici a mňa zaujíma, e, čo očakáva konkrétne pán minister od tejto smernice Videli sme, aké boli problémy v Rozáne a to sa môže objaviť a vyskytnúť aj v iných európskych krajinách a tým pádom moja otázka nie je nereálne hovoriť o reštriktívnom pristahovalectve alebo o takomto type politiky. Vlastne títo nelegálni pristahovalci sú nakoniec vykoristovaní, v konečnom dôsledku vykoristovaní e, nelegálne vystupujúcimi zamestnávateľmi a potom ešte ďalšia otázka. Máme tu základný princíp demokracie, že ten, ktorý žije v demokratickom zriadení, tak musí mať aj právo na, na hlasovanie, alebo teda voliť a hlasovať. Nemusí, nemá sa to vzťahovať teda aj na, pristahovalcov, ktorí keď prídu, tak potom povedzme sú aj súčasťou daňového systému a pracia, pra, teda odvádzajú dane potom by sme mali dať možnosť eh, zúčastňovať sa aj politického procesu. Ďakujem pekne. Mr. Clays? Pán Clays? Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, mám jednu otázku k nelegálnemu pristahovalectvu, presnejšie povedané k masívnym kolektivizačným regulačným kampaniám, ktoré realizujú niektoré štáty v posledných rokoch Španielsko viac ako 700 e, ilegálnych migrantov regularizovalo, alebo teda 700 tisíc. Belgicko takisto postupuje podobne, pričom legalizuje túto vlnu pristahovalcov. Nepriťahne to ešte väčšiu vlnu e, nelegálnych pristahovalcov a potom tu vzniká problém, že iné členské štáty e, budú konfrontované takýmto problémom, kedy budú prebiehať takéto kolektívne legalizačné kampanie a teda budú donzované robiť niečo podobné treba si uvedomiť, že niektorí z týchto pristahovalcov potom smerujú do iných členských krajín, ktorým to nie vždy vyhovuje. Nemal by tu byť nejaký systém nastavený, v rámci ktorého by boli informované tie iné členské štáty, do ktorých potom prichádzajú. Lebo tie iné členské krajiny pri takejto kampani konkrétnej krajiny nemajú právo do toho hovoriť Čiže sú tu isté opetrenia, ktoré by malo príjmať napríklad aj španielské predsedníctvo, aby riešilo takúto situáciu, aké budú. Ďakujem pekne. Pre prvé kolo odpovedí eh, vypočuli sme si predstaviteľov každej politickej skupiny a teraz nech sa páči, pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Bez pochyby na záver môjho mandátu a na konci predsedníctva, tak vtedy budem skladať účty a tam sa bude vyhodnocovať moje pôsobenie. V každom prípade by som chcel jasne naznačiť, že otázka paktu to bol veľmi dôležitý krok, pretože znamenal, že poprvýkrát v Európe všetky krajiny sme prebrali záväzok, že pôjdeme jedným smerom a to nebolo normatívne upravené, ale bola to, teda, bola to otázka spoločnej vôle. Takže ešte máme veľa cesty, dlhá cestu, dlhú cestu pred nami. Treba rozvinúť celý tento balíček v tom zmysle, že keď sa to bude aj vyhodnocovať v komisii, pokiaľ ide o nadmerný počet žiadostí o azyl, tak my podporujeme regulované a legálne pristahovalectvo. A to znamená, že ak je to ekonomické pristahovalectvo, tak to súvisí s pracovným trhom a ak je to azylové pristahovalectvo, tak to prebieha za určitých okolností, ktoré na to vplývajú. A Samozrejme, budeme sa snažiť dosiahnuť dohodu s maximum tretich krajín. Bez pochyby Európa v budúcnosti bude potrebovať viacej pristahovalcov, ale musíme sa aj zamyslieť. Urobili by sme veľmi vážnu chybu, keby sme teraz sledovali pristahovalectvo len z hľadiska konjunkturálneho vývoja v Európe. Súčasná hospodárska kríza radikálne zmenila očakávania, ktoré boli stanovené pred niekoľkými mesiacmi či rokmi. Lisabonská zmluva rok 2010 Európa počas tejto kríze máme viac ako 8 miliónov ľudí, ktorí stratili svoju prácu. Pravdepodobne aj z toho by sme urobili nejaký záver. Ak máme 8 miliónov nezamestnaných, tak varí potrebujeme myslieť a uvažovať o nejakej budúcej e, imigrácii, ale je jasné, že z krátkodobého hľadiska hlavným cieľom je, že tam tí Európania, či už sú imigranti alebo niektorí, prišli o prácu, aby znovu mohli pracovať. Ale nesmieme zabúdať ani na tú budúcu perspektívu a tam bez pochyby Európa musí ekonomicky rásť a na to bude potrebovať aj ľudí, ktorí prídu zo zahraničia a budú pracovať v Európe. Kvalifikované pristahovalectvo. To bude bez pochyby dôležitý bod, ale rád by som upozornil pán poslancov a Európsky parlament. Neboli by sme my v Európe spravodliví, keby sme boli tie krajiny, v ktorých bez toho, že budú zdroje alebo E, tie, tých málo zdrojov, ktoré majú tie krajiny pôvodu, pokiaľ ide o zdravotníctvo a výchovu a tak ďalej, že by sme my išli do týchto krajín a len potom jednoducho by sme týchto ľudí privádzali do našich krajín a istým spôsobom ohrazovali blahobyt e, krajín pôvodu Teda kvalifikovaný personál áno, ale vždy e, musíme uvažovať na tom, aká je krajina pôvodu, aby tam bola rovnováha. Áno, otázka, pokiaľ ide o ten e, modrý alebo to modré povolenie na pobyt. Na, o, tom sme, o tom sme hovorili aj na Európskej rade ministrov a budeme pracovať týmto smerom posilniť sociálnu líniu Európy, integráciu imigrantov. Bez pochyby Európa je sociálny priestor, kde sa musíme snažiť, aby aj počas tejto krízy tento priestor nebol ohrozený. Tento sociálny priestor musíme zdieľať s tými štátnymi príslušníkmi, ktorí prichádzajú z iných krajín, ale keď už prídu Výzva, ktorá stojí pred Európou, je, ako dosiahnuť, aby e, sa zrealizovala integrácia a to takým spôsobom, aby neznamenala nejaké individuálne obete, ale zároveň, aby to ani neprinášalo obete v spolunažívaní. To je tá najväčšia výzva, ktorá stojí pred manažinkom týchto e, e, migračných tokov. Kontrahovanie v krajinách pôvodu, tu je bez pochyby najlepšia odpoveď, ak to vieme dobre urobiť, na e, legálnu a ilegálnu imigráciu, keď budeme kontrahovať v krajine pôvodu a potom tí, ktorí budú kontrahovaní, keď ukončia to svoje obdobie, na kedy boli kontrahovaní, tak potom sa vrátia do svojej krajiny Napríklad Španielsko, to poznám najlepšie. Každoročne Španielsko kontrahuje v Maroku 30 tisíc ľudí, ktorí prichádzajú zbierať jahody. 100% z nich sa potom vráti naspäť do Maroka, keď sa skončí sezóna zberu jahod. Konkrétne v Andalúzii. Takže mali by sme ísť viacej týmto smerom, aby sme rozvinuli to, čo voláme kontrahovanie v krajine pôvodu. Spájanie rodín, samozrejme to je komplexná záležitosť, ale čo je spoločné pre všetky členské štáty je, treba podporovať posilnenie spájania toho rodinného jadra. To je veľmi dôležité, keď aby jedna osoba, keď bude emigrovať, aby mohla spojiť to rodinné jadro, čo je rodina, svoj pár, teda svojho partnera a deti. Samozrejme potom e, už e, teda, či tí rodiny príslušníci, ako napríklad e, rodičia a podobne, my toto rozlišujeme. Ja si myslím, to, čo je rodinné jadro, je tá striktu sensu rodina. A pokiaľ ide o tie centrá pre utečencov, to je skôr v kompetencii môjho kolegu, ale v týchto centrách sa snažíme o to, že tieto centrá by nemali byť ako nejaké e, uzavreté centra, ale centra, záchytné centra, ktoré by mali byť začiatkom integrácie a potom otázka tej dediny vo Viku. Je jasné, že nie je možné, aby jedna radnica zakázala alebo e, neumožnila zapísanie sa, zaregistrovanie sa imigranta. Je to téma, e, my sme sa k tomu vyjadrili a to nespadá do kompetencií rozhodnutia starostov. Pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, Predsedníctvo očakáva publikovanie smernice komisie, ktorá má regulovať pohyb sezónnych pracovníkov. My tomu pripisujeme obrovský význam, pretože si myslíme, že v tejto oblasti treba ísť ďalej, treba to upraviť, aby sme zabranili tomu, aby sa tieto sezónne práce nezmenili na práce prekérne a za zlých podmienok. Pokiaľ ide o právo na hlasovanie, ja e, vám môžem povedať, e, za ako keď som bol starostom druhého katalánskeho mesta, keď som bol aj ministrom, som za to, aby imigranti mohli hlasovať v miestnych voľbách. Myslím si, že keď sa im právo na voľby neudeli, tak ich vzdialujeme od reality, od skutočnosti, v ktorej žijú. Samozrejme to ale už závisí od legislatívy každého členského štátu a od okolností v rôznych oblastiach. A teraz tá masívna legalizácia imigrantov. Masívna e, je zakázaná paktom, ktorý sme podpísali a jeden odsek tohto paktu hovorí jasne, že členské štáty EÚ, ktoré podpísali tento pakt, sa zavezujú že nebudú realizovať masívne legalizácie. Historicky v určitom momente ekonomického rozvoja sa realizovali takéto legalizácie, aby sa legalizovala určitá situácia určitého počtu ľudí, ale v súčasnosti Európa musí hľadieť do budúcnosti a ísť cestou regulárnej, legálnej imigrácie kontrolovanej a pokiaľ e, to bude možné, s možnosťou kontraktu v krajine pôvodu. Myslím, že to je dôležité pri plnení tohto paktu. Ja dúfam, že budeme môcť s týmto smerom. Ďakujem, pán minister. A teraz navrhujem, aby sme postupovali tak ako v predchádzajúcom prípade. Druhé kolo otázok. Budeme sa snažiť dať príležitosť maximálnemu počtu poslancov, ktorí požiadali o slovo a potom skupinovo na to odpovie pán minister. A navrhujem aby rečnícky čas bol jedna minúta a aby ste boli čo najstručnejší. Nech sa páči, pán Diaz Demera. Ďakujem, pán minister. E, veľmi prudká súčasnosť. Všetci ilegálni imigranti bez papierov majú svoje sociálne potreby, či už teda právo, právo s veľkým písmenom, aby boli pokryté v niektorých členských štátoch, ale v iných členských štátoch to tak nie je. Integrácia, to spada do vašej kompetencie, integrácia podľa vášho názoru uvažuje o úprave na európskej spoločnosť, na európskej úrovni týchto základných podrieb, alebo by ste e, túto európsku úroveň obmedzili len na legálnu imigráciu. Pretože ak by to mala byť spoločná politika únie, regulovať pracovný trh, legálny pracovný trh, ale každý členský štát chce povedať, kto a koľký a počas predchádzajúcich troch a počas budúcich troch predsedníctiev, akým spôsobom chcete toto vyriešiť. Ďakujem pani Blankevičiute. Ačiū, gerbiamas Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, chcela by som e, sa vám poďakovať za to, že ste vo veľmi e, konkrétnej veľmi konkrétne vyjadrili priority, pokiaľ ide o imigráciu a integráciu. S potešením som e, zaregistrovala vaše prísľuby e, do ďalších šiestich mesiacov, že zaručíte, aby tí maloletí, ktorí e, idú bez prievodu, nebudú musieť čeliť problémom a že ten problém bude vyriešený. Chcela by som si vypočuť opäť vaše uistenia, že veľmi konkrétne opatrenia príjmete, pokiaľ ide o smernicu rady, pokiaľ ide o návrh vydať jedno povolenie pre príslušníkov tretich krajín na pobyt a na prácu v týchto členských štátoch, že tam bude zjednotený postup pre pracovníkov z tretich krajín, ktorí žijú na území EÚ. Počas francúzského predsedníctva eh, bol dosiahnutý istý kompromis. Avšak počas švedského a následného českého predsedníctva sa neudialo nič. Máte teda nejaké tajné zbranie, eh, pán minister, aby ste zaručili že budeme schopní dosiahnuť kompromis medzi radou a medzi parlamentom a že táto smernica naozaj e, uvidí svoje schválenie počas predsedníctva. Ďakujem. Thank you. Signora Bilbao. Ďakujem, pani Bilbao. Muchas gracias, ministro. Ďakujem pekne, pán minister, za vysvetlenia. Chcem sa spýtať, hovorili ste o Lisabonskej zmluve, ako budete riešiť problém integrácie pri plánovaní politiky e, imigrácie? E, teda takých e, politických e, orgánov, ktoré sú zodpovedné za to, aby poskytovali základné sociálne služby tým osobám, ktoré žijú v Európe, či už legálne alebo nelegálne. To sú tie orgány, ktoré sú vlastne najbližšie na tej regionálnej úrovni, musia poskytovať isté služby. A otázka je, akým spôsobom zaintegrujete tieto orgány do toho plánovania v rámci Lisabonskej zmluvy. Potom hovorili ste o tom, že imigranti majú isté potreby, teda máme potrebu imigrantov, pokiaľ ide o náš e, ekonomický rozvoj. Nemyslíte, nemyslíte si, že by sme mali spraviť nejakú svetovú kampaň na európskej úrovni, aby sme zabranili nejakým demagogickým kampaniam, rečiam, ktoré sa teraz čoraz častejšie mm, ukazujú v rámci krízy. A potom tie centra pre maloletých sú to vzdelávacie centra, ale začíname tam zisťovať jeden veľký problém. To síce, že tie, ktoré e, poskytujú najlepšie vzdelávanie, majú toľko žiakov alebo maloletých, že vlastne nie sú schopné už ďalej túto, tieto služby poskytovať. Takže čo s tým? Ďakujem pekne. E, ja by som chcela vidieť, aké sú vaše návrhy, konkrétne čo teda chystáte sa urobiť, e, aby členské štáty a Frontex a ďalšie agentúre e, agentúry ne, ne, uplatňovali nejaké reformné kroky a či vidíte priestor pre nejaké vyšetrenie, pokiaľ ide o tie nároky, ktoré Frontex zniesol minulú jar. A takisto chcem vedieť, aké sú vaše plány v situácii, kedy členské štáty nebudú nastavovať pravidla napríklad refulmant a keď nebudeme napríklad hodný jazdový systém. Ďakujem. Thank you. Signore Jacolino. Ďakujem. Sí, grazie, presidente, signor ministro. Intanto bisogna... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Musíte uznať eh, ten, ten, tú úzkú väzbu eh, medzi vystúpeniami dvoch ministrov eh, dnes po obede. Dúfame, že to poukazuje na eventuálnu užšiu spoluprácu s našim výborom. Otázka v Taliansku je 5 miliónov zlegalizovaných pristahovalcov a 8 spoločnosti, čo je asi 200 tisíc subjektov, prijímajú eh, pristahovalcov eh, mimo, mimo EÚ. To jasne poukazuje na solidaritu a mieru integrácie eh, značnú, ktorá by mala byť jasne konštatovaná ale zároveň vidíme, že na, na základe štokholmského programu solidarita medzi členskými štátmi by e, mala férovo distribuovať migračné toky. Takto to bolo stanovené v štokholmskom programe. Čo plánuje predsedníctvo spraviť v tejto súvislosti a takisto e, sa hovorí o zvyšujúcej sociálnej ochrane pre e, takýchto pristávacov pracovníkov. Ďakujem. No, Ana Gómez. Ana Gómez. Kinga Gomes. Señora Kinga Gomes. Pani Gomes. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Miniszter úr. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa spýtať pána ministra, čo si myslí o jednotlivých eh, príležitostiach, eh, možnostiach, ktoré má trio v tejto súvislosti. Vieme, že eh, pred, teda počas predchádzajúcich e, Španielsko veľa hovorilo o imigrácii, ale teraz má prvú príležitosť ako vlastne prvý člen tria, kedy sa týmto témam môže venovať. Takže čo si myslíte, aké sú hlavné aspekty, ktoré chcete vy zdôrazniť a aké sú priority, ktoré sú tie špecifické priority vášho predsedníctva. Ďakujem, pani Flotter. Merci, monsieur le ministre. Donc vous êtes en... Ďakujem. Máte na starosti zamestnanosť a pristahovalectvo. Je to veľmi šťastná aliancia. A ja využijem túto možnosť v Európe Máme 30 tisíc osôb, ktoré prichádzajú do Andalúzie na zber jahod, ale myslím, že títo migrajúci, pracujúci, e, sú tam viaceré otázky. Sú tam pracujúci, ktorých pobyt nie je regularizovaný, ale majú legálne pracovné zmluvy, platia svoje príspevky, dane a tak ďalej. A chcete urobiť niečo preto, aby títo migranti v Európe mohli mať legálne povolenie na pobyt, keďže majú legálnu pracovnú zmluvu. A potom druhá situácia v Rozarne. Takmer 80 legálnych migrantov, ktorí majú legálny pobyt v Európe, ale ktorí pracujú takmer v otrokárskych podmienkach. Takže prídete s nejakou iniciatívou, aby títo, ktorí už sú v Európe, aby ich situácia, pokiaľ ide o pracovné podmienky, pokiaľ ide o regularizovanie ich pobytu, aby sa tieto podmienky harmonizovali. Ďakujem. Pán Bond. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, vy ste hovorili o hospodárskej migrácii ako keby to bolo niečo altruistické, niečo znešené. Nie je to tak. Je to vyslovene len záujem vychádzajúci z globálneho kapitalizmu, ktorý nás vníma ako čisto produkčné faktory a nie ako skutočných ľudí. Destabilizuje hostiteľskú krajinu, spôsobuje nezamestnanosť a e, znižuje mzdové ohodnotenie. E, ochudobňuje krajiny, ktoré zabezpečujú priestor pre pristahovalcov. Nedávam, nemôžu potom dávať priestor tým vlastným e, zručným pracovníkom. Je to vlastne forma nelegálneho obchodovania s ľuďmi. Ďakujem. Thank you. Gomez. Ďakujem pekne, Zuzana Gomez. E, poskytol som vám priestor, neboli ste tu. Ak chcete, dám vám druhú šancu. Prezident, me disculpe, pero hubo una llamada. Um... Ďakujem pekne, pán predseda, prepašte. Vážený pán minister, Chcela by som podeliť jednu, e, položiť jednu e, otázku. Vy hovoríte si o tom, že španielské predsedníctvo chce podporovať integráciu. My máme ľudí, ktorých štatút poznáme veľmi dobre e, v tých krajinách, ktoré ich prijímajú. A tu na hovorím o tých ľuďoch, ktorých prijali niektoré konkrétne európske krajiny a ktoré konkrétne pochádzajú z Guantanama Dnes sme mali dvoch zástupcov amerického regiónu, veľvyslanca Hanfrida a pána Michaela. A hovorili sme o týchto otázkach a príjmania ľudí z Guantanamo. Len 6 európskych krajín e, bolo ochotných prijať takýchto ľudí. Španielsko patrí k ním, čiže dalo sa k dispozícii, aký štatút budú mať títo ľudia. Budú to imigranti, teda pristahovalci, budú to politicky, e, teda ľudia v azile z politického pohľadu, alebo budú mať nejaký iný štatút. Vy chcete podporovať integráciu. E, nemal to byť nejaký postup spoločenstva v zmysle Lisabonskej zmluvy? Ďakujem pekne. Tak a teraz e, na všetky otázky spoločne zareaguje pán minister. Nech sa páči. Hablar de, de integración y de las necesidades. Pokiaľ hovoríme o integrácii a sociálnych potrebách, samozrejme e, nedá sa hovoriť iba o európskom pohľade. Európa je, e, je dôležité, aby Európa takisto rozmýšľala o takom globálnom kontexte, kde by koncept e, integrácie bol veľmi dôležitý, a ktorý by zdieľali aj ostatní naši partnery aj vo svojich osvedčených postupoch. Bola tu konkrétna otázka E, samozrejme, integráciu 3 vždy treba robiť z hľadiska blízkosti, z prístupu blízkosti, z pozície. Ale to ešte neznamená, že nemôžeme zároveň pracovať e, na tejto téme aj e, na takom globálnejšom fóre. Pokiaľ ide o otázku trhu práce, myslím si, že moje prvé od, moja prvá odpoveď by bola v tom zmysle, že, že imigrácia by mala byť vždy prepojená na vývoj trhu práce, že práve trh práce by mal určiť, aké potreby v tejto oblasti máme. Európa by mala si e, ponechať istú e, perspektívu. Teraz má e, teraz pracuje na príprave stratégie 2020 a v rámci tejto stratégii by mala hovoriť o takom ekonomickom modele, modeli či už výroby alebo o svojich cieľoch a tam by mala definovať aj potreby, ktoré Európa bude mať, pokiaľ ide o trh práce a pokiaľ ide o imigráciu. Téma e, maloletých. Tam e, treba sa vyhnúť jednej záležitosti, je to síce tomu, aby mafie e, nejakým spôsobom maloleté osoby takisto E, zapojili tieto, teda tieto malé osoby do ilegálnej imigrácie, ktorá, ku ktorej dochádza častokrát e, za nejakým, nejakou maloletou osobou nie je iba rozhodnutie daného človeka nejakú budúcnosť hľadať. Častokrát je za touto osobou e, celá mafia, ktorá, ktorá ho v tom podporuje, ktorá, ktorá ide s ním, ktorá chce, aby táto osoba imigrovala, emigrovala teda z ich pohľadu. E ale samozrejme netreba zabúdať ani na to, že daná osoba vždy je maloletá e, a malo by teda e, sa k nemu pristupovať aj z tohto hľadiska v prvom rade. Potom už e, druhá vec je, že treba pracovať koordinovaným spôsobom na tom, aby tieto témy malotých osôb bez doprovodu respektíve takto tam je veľmi dôležitý ten štokomský program. Doteraz v Európe e, sme sa téme malo mm, tých osôb bez doprovodu venovali možno iba z hľadiska tých krajín, ktoré z hľadiska blízkosti k daným hraniciam najviac e, takýchto osôb prijímalo, prijímali. A teraz Európa pri, mm, podnikla dôležitý e, krok v tom zmysle, že si uvedomila, že netreba túto tému obmedzovať iba na jednu krajinu, dve alebo tri, ale že treba, aby sa tejto téme venovali všetky členské štáty a celá Európska únia. Pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu a integráciu, imigráciu v Európe, je zjavné, že tu si sa teda pýtali, či by mala existovať nejaká kvóta, regionálna alebo štátna kvóta, pokiaľ ide o zadelenie malotých osôb. O tom e, nebudeme hovoriť možno ani tak e, z legislatívneho hľadiska, ale budeme o tom hovoriť na tej konferencii v Saragose. A myslím si, že Európa, čo viac konsenzu e, v tejto oblasti je, teda, že Európa sa bude venovať aj otázke malotých osôb bez doprovodu a bude sa venovať tomu, čo presne znamená E, riadenie alebo nejaké manažovanie týchto otázok. Pokiaľ ide o Frontex, e, ten nespada pod moje právomoci. Frontex spada pod e, teraz pána ministra Rubalkavu, ktorý tu vystúpil pred chvíľou, ktorý už odpovedal na vaše otázky, ale môžem povedať, že španielská vláda a španielské predsedníctvo to vníma následovne. Treba sa vždy pridržať princípu, že sa vychádza z právneho, legálneho e, prístupu. Hovoríme o osobách, ktoré sú v danom momente nejakým spôsobom zadržané, ale nikdy netreba zabúdať na to, čo som povedal predtým. Nepoznám ten konkrétny príklad, e, ten konkrétny príklad ale som presvedčený o tom, že Frontex bude postupovať eh, správnym spôsobom. Pokiaľ ide o tú otázku, ktorá súvisela s situáciou v Taliansku, je zjavné, že vy vlastne hovoríte aj o tom, akým spôsobom, keďže Európa akým spôsobom by Európa mohla nastaviť istú rovnováhu e, v tých jednotlivých faktoroch, či už je to faktor politický, ekonomický, sociálny, kultúrny a tak ďalej. Pokiaľ ide o ten pakt integrácie a azylu, myslím si, že ten je e, najlepším e, nástrojom, v rámci ktorého by sme mali v tejto takto dosiahnuť pokrok. Aspoň si to myslím. Takže mali sme vychádzať z tejto predstavy paktu. Samozrejme sú dôležité aj smernice, normy, nariadenia a tak ďalej. Aj tam sa e, dosahuje e, pokrok. Ale dôležité je, aby sme e, solidárnym spôsobom spoločne tieto otázky riešili. Ďalšia otázka. Myslím si, že v tejto otázke sa zhodneme aj s Belgickom, aj s Maďarskom, teda pokiaľ ide o tie, o tie veci, ktoré sa týkajú mojich právomocí, totiž, že spoločne sa stretávame e, pravidelne, to e, preberáme, diskutujeme o tom, nie sú medzi nami v tejto otázke e, nejaké veľké rozdiely. Zhodneme sa na tom, ktoré sú hlavné otázky, ktorým by sa mali venovať jednotlivé predsedníctva v, danom, teda v našom triu. Čiže tak Belgicko ako aj Španielsko, myslím si, že v týchto otázkach máme isté skúsenosti, máme istú realitu. Vieme, že v našich krajinách je istá vysoká miera imigrácie, takže vieme, o čom hovoríme. Pokiaľ ide o tých e, pracovníkov, e, o ich pobyt a ich zmluvy, chcem akurát povedať, že tak ako e, budeme dosávať pokrok v tejto otázke, pokiaľ ide o ten, e, o ten jednotný, jednotné povolenie, tak e, v prvom čítaní by sme chceli, by sme radi videli, keby Európsky parlament čo možno najskôr sa e, do, dostal k, k mm, prediskutovaniu a takisto potom prípadne k schváleniu tej smernice, ktorá rieši mnohé z tých problémov, na ktoré ste sa ma tu pýtali. A na záver by som chcel povedať, že pokiaľ ide o to, že ekonomická imigrácia má všetky tie negatívne efekty, čo ste vy, pán kolega, povedali, s tým ja nesúhlasím. Ja si myslím, že to je pozitívny jav oboma smermi, aj smerom k, k krajine pôvodu. Tam sa umožňuje, že osoby, ktoré idú pracovať niekam inde, sa môžu vrátiť, e, pardon, vrátiť e, a keď sa vrátia, e, budú mať isté nové vedomosti a častokrát tým aj prispejú k tejto, vlastne k rozvoju v tejto krajine pôvodu. Odnesú si zo sebou isté skúsenosti. Hm? A potom ste sa konkrétne pýtali na jednu vec, ale tá naozaj nesúvisí s môjim ministerstvom, to je tá téma Guantanamo, to ozaj už nespada pod moje právomoci, to nesúvisí ani s integráciou, ani s imigráciou, ani s ničím, čo by spadalo pod moje ministerstvo, e, ani vôbec na, e, na radu. Ďakujeme pekne pánovi ministrovi pre prácu a migráciu. Ďakujem za jeho vystúpenie a za predstavenie priorit španielského predsedníctva. Ďakujem za to, že sa snábil, značil byť syntetický, stručný. Ďakujem za tie otázky, ktoré boli položené. Už máme polhodinové oneskorenie, takže ak dobre chápem to, čo cítim, že cítia aj členovia výboru, tak by som ukončil toto vystúpenie a želám vám čo naj, najviac úspechov v tejto práci a v predsedníctve. Sí, me quedo porque mañana comparezco en la Comisión de Trabajo. Ako som povedal, vážení kolegovia, troška meškáme. Pokúsime sa to dobehnúť. Pokiaľ ide o zvyšné body, ktoré nám zostávajú, tam je to jasne napísané v programe na dnešné zasadnutie. Mali by sme podľa, podľa toho prejsť eh, k bodu číslo 5. V poriadku, to je eh, dohoda medzi spoločenstvom a Pakistanom o readmisii oktobri minulého roka e, parlament obdržal túto dohodu, e, aby vyjadril svoje stanovisko. Dva týždne na to došlo k podpísaniu dohody. Nebolo možné predložiť e, stanovisko pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. Odvtedy sme čakali na to, aby rada postúpila formálne rozhodnutie rady na uzavretie dohody a vieme, že došlo k e, teda e, Európsky parlament na novú rolu podľa e, zmluvy v zmysle 218, e, článku 218 o fungovaní Európskeho parlamentu by mal byť parlament okamžite a plne informovaný. To je náš prvoradý cieľ, aby sa tak dialo v súvislosti s radov aj s komisiou a takisto aj v súvislosti s inými readmisnými dohodami, ktoré sú uvedené v našej tabulke, ktorá bola distribuovaná. Teda odozdávam slovo predstaviteľovi komisie, po ktorom pôjde predstaviteľ predsedníctva a potom pán Čogor, Šogor, pardon, eh, spravodajca, najskôr komisia. Pán Busutil je teda spravodajcom, ak som to správne pochopil. Tak je to, pán Busutil, vy ste spravodajcom? Aha, vy teda zastupujete pána Sogora, spravodajcu. Najskôr komisia, pán Peter Bost. Nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste nám dali priestor v tejto otázke radmyslnej dohody s Pakistanom no Vítame pána Busutila. Komisia dostala mandát takmer pred desiatimi rokmi a to len poukazuje na to, ako ťažké a náročné je dosiahnuť dohodu s Pakistanom. Bolo to veľmi ťažké dostať Pakistán za rokovací stôl, ale po šiestich formálnych kolách v roku 2007 sa nám podarilo vypracovať text, čo bolo samo o sebe veľmi ťažké A potom sme mali ešte ďalšie fázy, ktoré sa týkalo napríklad parafovania to, tejto dohody. To bolo veľmi náročné, ale napokon e, v oktobri 2009 došlo k podpisu dohody a teraz sa nachádzame v poslednej fáze, aspoň teda dúfame, v poslednej fáze finalizácie formálnych krokov, ktoré vedú k radmisnej dohode. Radmisnej dohode, ktorá je mimoriadne dôležitá pre Európsku úniu. Pakistan je krajinou, kde, odkiaľ pochádza veľa nelegálnych e, pristahovalcov, alebo odkiaľ teda veľa z nich je v tranzite, len konkrétne číslo, pokiaľ ide o 27 EÚ ročne, takmer 13 500 ľudí je zadržaných a všetky členské štáty EÚ definitívne zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o čo najefektívnejší návrat týchto pristahovalcov a nám sa tak e, podarilo e, spraviť takmer v 4000 prípadoch. Není to len dohoda o readmisii, ktorá rieši e, príslušníkov Pakistanu, teda, alebo štátnych príslušníkov Pakistanu. Súvisí to aj s readmisiou občanov bez štátnej príslušnosti a príslušníkov tretich krajín a to podľa nás je výrazným pokrokom v rámci rokovaní. Ako určite viete, práve v tejto chvíli prebieha e, vyrokovanie readmisnej dohody s Tureckom. Turecko je mimoriadne e, dôležité. Pán Fol, náš generálny riaditeľ, pôjde do Ankary pravdepodobne 19. februára, aby pokračoval vo formálnych rokovaniach s Tureckom vo veci dohody o readmisii. Pakistan aj pre našich tureckých kolegov je veľmi dôležitou e, krajinou pôvodu. Čiže dosiahnutie dohody s Pakistanom je mimoriadne relevantné aj z pohľadu toho, čo sa nám podarí dosiahnuť vo vzťahu k Turecku. Pokiaľ ide o obsah eh, tejto dohody o readmisii, nebudete prekvapení, že je to pomerne priamočiara dohoda. Obsahuje povinnosti readmisie pre štátnych príslušníkov, príslušníkov tretich krajín a občanov bez štátnej príslušnosti a potom eh, sú tam aj tie bežné ustanovenia, keď ide o niektoré administratívne E, nastavenia, pokiaľ ide o návrat ľudí do Pakistanu, teda pristahovalcov. Je to mandát, ako som povedal, ktorý je už veľmi starý a súhlasíme s tým, že je to mandát, ktorý bol udelený ešte v rámci starého režimu pred Lisabonom, tak povediac, e, je evidentné a zjavné, že komisia, keď dostáva, keď je udelovaný teda nový mandát zo strany rady, respektíve keď sa uvažuje nad novým mandátom pre radmyslné dohody, tak komisia v takýchto prípadoch plne e, dodržiava, rešpektuje e, pravidlá, ktoré predpokladá Lisabonská zmluva, tak ako ste vy správne, pán predseda, poukázali článok 218 a predovšetkým odsek 10 tohto článku. To je len taká krátka prezentácia, chápem to tak, že ste obdržali text readmisnej dohody. Samozrejme sme pripravení zodpovedať na vaše akékoľvek otázky. E, ďakujem. Teraz e, dávam priestor predsedníctvu a jeho predstaviteľovi. No. Ďakujem, pán predseda. Nemám veľmi čo dodať k tomu, čo povedala Európska komisia, len by som zdôraznil tu tie ťažkosti pri uzatváraní tejto dohody a to bol jeden dôvod, z dôvodov, prečo Rada aj členské štáty sme sa e, dohodli aj na tých malých rozdieloch. Chcel som požiadať aj o vaše pochopenie, pokiaľ je o procedurálne otázky na stole máte e, konzultač- žiadosť o konzultácie, táto prebieha a tiež žiadosť o súhlas od parlamentu v zmysle článku 218 mluví o fungovaní EÚ. Ja dúfam, že sa to nebude príliš oneskorovať. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda, teraz pán Busotil. Vy predložíte túto správu v mene pána Sogora. Áno, naozaj je tomu tak. Pán predseda, ja sa ospravedlňujem eh, v mene pána Sogora, ktorý musel odísť na letisko. Nemohol bohužiaľ oddialiť eh, už viac svoj odlet, takže ja eh, ho nahradím. Na úvod by som chcel poďakovať konkrétne zástupcovi komisie a takisto by som tu chcel privítať pána Boša, ktorý nám poskytol túto tieto dôležité informácie ohľadom situácie v rokovaniach Samozrejme, považujeme eh, readmisné dohody s krajinami a konkrétne s Pakistanom ako mimoriadne dôležité. Čiže pokiaľ ide o tú podstatu veci, tak eh, jednoznačne vítame eh, uzavretie takýchto rokovaní. Takisto berieme na vedomie to, čo zdôraznil pán Bož a čo sa týkalo príslušníkov tretich krajín, čím by sa vlastne takéto readmisné dohody stali zaujímavé aj z pohľadu únie, aby posilnili jej e, pozíciu, pokiaľ ide o vynegociovanie takýchto dohôd s inými krajami, napríklad aj Turecko. Toľko k tej vecnej stránke, tam nemáme žiadny problém. Pokiaľ ide o procedurálne otázky alebo ten postup, e, ja predpokladám, že formálne e, rozhodnutie rady uzavrieť takúto dohodu ešte nebolo doručené Európskemu parlamentu. Samozrejme toto konštatujem so značnou dávkou sklamania Pokiaľ ide o komisiu, tak my sa domnievame, že musíme byť informovaní na rovnakej úrovni, ako je to v prípade rady. A naozaj bolo to len minulý týždeň, čo e, menovaná komisárka Cecilia Malmstromová správnym spôsobom to interpretovala, keď povedala, že parlament by mal obdržať rovnaké informácie a dokumenty ako tie, ktoré obdržala rada. V prípade, že iní kolegovia nemajú nejaké konkrétne pripomienky, respektíve podnety, tak potom pán Sogor ma požiadal, aby som informoval výbor, že môže dať zelenú e, tejto dohode a že potom to môžeme e, poslať na plenárne zasadnutie bez e, ďalšej rozpravy na výbore, ale zdá sa samozrejme, že ešte stále budeme musieť obdržať stanovisko výboru AFED. A nakoniec, a to by možno mohla byť otázka, ktorú by mohol zodpovedať zástupca komisie, Možno by sme si mali položiť otázku ohľadom toho, v akej fáze sa nachádza samotná dohoda, pokiaľ ide o pakistánsky parlament. Stále nevieme, kedy parlament v Pakistane pristúpi k ratifikácii dohody a ja by som sa chcel spýtať komisii, či by nám vedela poskytnúť v tejto súvislosti nejaké informácie. A to je asi všetko, pán predseda. Ďakujem pekne. E, ďakujem. Teraz akékoľvek pripomienky, reakcie, odpovede. Možno najskôr by bolo dobré e, vypočuť si názory a pripomienky členov výboru a potom späť k komisii a predsedníctvu. Čiže poprosím pani Guillaume. Pani Ernst. Pani Guillaume. Ďakujem. Veľmi rýchlo. Tri body. Pokiaľ ide k tomu postupu, mali sme sa vyjadriť k tejto dohode, ale už sa podpísala v októbri minulého roku. Medzi tým vstúpil do platnosti Lisabon a právne služby parlamentu naznačili, že tieto medzinárodné dohody, ktoré ešte neboli aplikované, by mali byť skontrolované parlamentom. Mohli by ste nám to objasniť a predovšetkým, akú úlohu by sme mali zohrať v tejto zmluve, pokiaľ ide o tieto readmisné dohody medzi EÚ a tretimi krajinami. Niekoľko otázok, hlavne pokiaľ ide o, o prax, hoci ich nie je veľa, málo sa aplikujú a ide skôr o bilaterálne dohody a nie tie komunitárne, ktoré sú účinnejšie. Mohli my sme dostať informácie o osobách, ktoré boli vrátené do krajín pôvodu alebo tranzitu v rámci readmisných dohôd a či sa aplikuje ten princíp integrácie, ako sa to pre nich aplikuje, pretože sa hodnotenie robí už niekoľko rokov a posledný prvok k Pakistanu ako takému. Veľmi dobre viete, že UNHCR sa rozhodlo znížiť alebo zvýšiť počet prítomných na tomto území podľa posledných čísel, ktoré máme. Bolo by tam asi milión presídlených osôb v tejto krajine. Vzhľadom na túto situáciu, táto situácia je zachytená aj v tejto zmluve a ak tam dojde k nejakým vážnym udalostiam a tieto osoby by mohli byť ohrozené, je tam nejaká možnosť ukončiť vykonávanie týchto zmluv? To sú tri otázky k tejto téme, ktoré mám. Ďakujem. Pani Ernst. Ďakujem pekne. Mám následovné otázky. Je tu stále badateľnejšia tendencia, pokiaľ ide o pristahovalcov, ktorí utekajú z Pakistanu a ktorí smerujú do iných krajín. Naozaj došlo k nárastu za posledné roky z dobre známych dôvodov. A moja otázka je nasledovná. Tá dohoda sa ne, neobsahuje žiadnu úpravu, pokiaľ ide o kontrolu a dodržiavanie ľudských práv mnohými stranami. Moja otázka je, prečo je to tak? Prečo e, tu nie je žiadna právna úprava práve v súvislosti s tendenciami, rastúcimi tendenciami migrácie, e, migračných vln teraz ľudí z Pakistanu a z iných krajín, ktorí utekajú e, aj z humanitárnych dôvodov. A druhá vec, Medzinárodná liga pre ľudské práva vyzvala EÚ, aby e, neuzatvorila takúto dohodu s Pakistanom o readmisii, pretože tu dochádza k porušovaniu ľudských práv, respektíve nedodržiavaniu. Aký je postoj komisie k tomuto? E, vyriešila si nejak tento argument? A tretia vec, to sú ústavy, e, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Pakistan v súčasnosti, pokiaľ ide o, tú, o, o vládu a o správu, tak technicky, a, technicky sú dodržiavané tie, tieto údaje. Teda technicky je to dodržiavané, technicky je to v poriadku, ale na iných úrovniach to tak nie je. A akým spôsobom sa k tomu stavia e, ombudsman pre ochranu údajov v prípade, že zaujal nejaké stanovisko k tejto situácii. Ďakujem pekne. Pani Flotre. Dnes je to naozaj komplikované pri udelovaní slova. Videl som najprv pána Romevu. Pán Romeva je veľmi ochotný, pretože mi nechal možnosť. Ďakujem, Raul. Dobre, táto dohoda s Pakistanom, prvá dohoda, kde môžeme my e, vykonávať našu plnoprávnu parlamentnú kompetenciu, nie úplne plnoprávnu, ale eventuálne môžeme povedať nie. Takže máme tam minimálne možnosť zasiahnuť potom, ako táto zmluva bola podpísaná v rokovaní aj pri aplikácii, pretože v zmiešanej readmisnej komisii nie je, e, neuvažuje sa o nejakej veľkej parlamentnej úlohe. To je len všeobecný bod a poznámka. Ale toto je tá prvá readmisná dohoda, ktorá spada do Lisabonu. A potom ďalšia vec. Tá prvá veta zmluvy tá priamo hovorí o dohode, ktorá bude odporúčená v rámci akčného plánu pre Afganistan z roku 89. Takže si môžeme predstaviť, že tam je záujem Európy zas vysielať do Pakistanu Afgáncov, ktorí tam tranzitovali, aby sa potom dostali do Európy. Ale potom sa to trochu komplikuje, pretože keď sa pozriete, na koho konkrétne sa to týka, tak si poviete, no tak čo, len sa to tak oznamuje, musia sa podpísať tie readmocné dohody, alebo chceme skutočne byť účinní a efektívni pretože keď si dobre prečítate ten text tak, aby ste mohli byť vyslaní do Pakistanu v rámci readmisie poprvé osoby, ktoré sú v neregulárnej, nelegálnej situácii, alebo osoby, ktoré prišli priamo z Pakistanu do, na územie EÚ. Je tam samozrejme napojenie s Tureckom a tam všeobecne Afganci prechádzajú pozemnou cestou cez Turecko a nie letecky, ale no dobre, medzi tou readmisnou dohodou s Pakistanom, ktorá ide cez ten akčný plán a tak ďalej. A keď sa pozrieme na ten skutočný aplikačný rámec, tak tam je obrovský rozdiel a bola by som rada, keby mi to komisia trochu vysvetlila, ako to chápe, pretože ste povedali, 13 600 osôb z Pakistanu, ale títo boli zachytení v podmienkach, ktoré sú zachytené v radmisnej dohode, teda potom, čo priamo prišli do EÚ zemia a neprešli treťou krajinou. No to je otázka, na ktorú treba odpovedať, aby sme vedeli, o čom hovoríme a koho sa táto readmisná dohoda týka a čo treba vyrokovať a prečo by sa mala aplikovať. A myslím, že tu máme všeobecne problém s readmisnými dohodami, pretože keď sa spýtame každého jedného poslanca, tu nepoznáme, ne, každý jeden pozná minimálneho jedného migranta, ktorý mal problém s readmisiou, že bol, bol buď mučený a tak ďalej a tak ďalej. tak my tu máme aj právny problém a ten princíp no refoulement, teda nevysídlovania. A v tejto novej dobe parlamentných kompetencií. Mali by sme vychádzať z, takej, z takého základu správneho vyhodnocovania, teda platné readmisné dohody, koľko osôb bolo vysídlených, aké máme záruky a tak ďalej. Ja o tom nič neviem, nemám žiadne informácie. Poznám len nejaké osobné histórie, ale nejaké globálne štatistické údaje a tak ďalej. Neviem, či rada, komisia, či je nejaká štúdia a teda čo. A teda potrebujeme vedieť, o čom konkrétne hovoríme, keď hovoríme o readmisných dohodách. Videl som eh, Žanin Hevis Ešte niekto? E, pani Henny Splašet. Áno, ďakujem pekne. Len rýchle, aby som troška rovnováhy dala do toho vyjadrenia pani Flotter. Táto radmyslná dohoda je mimoriadne dôležitá a my sa snažíme maximálne, aby sme e, zaručili, že táto radmyslná dohoda vstúpi do platnosti. Trvalo dlho, pokiaľ bola vyrokovaná. Nebolo to len tak zo dňa na deň takéto typy dohod sú mimoriadne dôležité, pretože bilaterálne dohody sú len krátkodobou investíciou alebo prístupu, prístupom krátkodobej investície a to podkopáva dlhodobejší výhľad. Čiže budeme musieť e, e, ísť e, smerom tých vlastných politík. Boli otázky, ktoré boli položené, my sme počuli odpovede, ale ja som naozaj zastankyňou takéto dohody. Thank you. Then... Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie pripomienky, tak e, sa obrátime späť na komisiu a potom predsedníctvo e, a potom Simon. Komisia. Amen. E, ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o komisiu, tak boli nastolené tri otázky, dve všeobecné. Prvá znie, aký je vzťah medzi komisiou, ktorá vyrokováva dohodu o readmisii a akým spôsobom bude parlament do toho zapojený môžeme zopakovať slova a pani Malmström. Naozaj, e, úmyslom komisie je pristupovať k parlamentu tak, ako bude pristupovať k rade v zmysle 218. Druhá otázka, a my samozrejme sme e, naozaj spokojní, pokiaľ ide o tie principiálne a oprávnené otázky, ktoré sa týkajú politiky EÚ v oblasti readmisie. E, ako viete, v rámci štokholmského programu je požiadavka smerom na komisiu vypracovať hodnotenie a eventuálne odporúčania pre takúto politiku. Nech to nie je nesprávne chápané. Komisia jednoducho len uplatňuje mandát, ktorý bol udelený radou, vyrokovať readmisnú dohodu s viacerými krajinami. A my sa domnievame, že v prípade, že myslíme vážne boj e, s nelegálnym pristahovalostvom a španielské predsedníctvo to veľmi jednoznačne pomenovalo, ak sme teda ak to myslíme vážne s bojom proti nelegálnej migrácii v Európe, tak readmisné dohody musia byť súčasťou e, takéhoto procesu. Tretia otázka, ktorá bola nastolená, je otázka, či áno alebo nie, či Európsky parlament dáva svoj súhlas v dohode e, s Pakistanom, ktorý je dnes súčasťou programu. Čiže máme dve všeobecné otázky a jednu veľmi praktickú. Či Európsky parlament odobril návrh a či dáva teda súhlas pre dohodu o readmisii s Pakistanom. Pokiaľ ide o komisiu, tak sme pripravení odpovedať na všetky tieto oprávnené všeobecné otázky, ale potom by to trvalo takmer dve hodiny. Sme pripravení na to, na vás rozhodnúť sa. My by sme chceli povedať, že v prípade, že my ako komisia nedostaneme súhlas parlamentu, budeme musieť opäť osloviť Pakistan. Podľa nás e, táto e, readmisná dohoda je vystavená vážnemu riziku, že nebude vôbec uzavretá. Všetci vieme, že pakistánska vláda e, je vo veľmi ťažkej situácii v tejto chvíli. Komisia už pristúpila k mnohým ústupkom smerom k pakistánskej strane, keby sme boli teraz donútení opäť prestúpiť pred Pakistáncov a povedať im, počúvajte, budeme musieť opätovne to prerokovať, je, nechcem povedať, že úplný koniec readmisnej dohody, ale vážnym spôsobom bude ohrozená, spochybnená. To sú uh, veci, ktoré sme ochotní uh, prediskutovať, pán predseda, ak chcete. Dobre, ďakujem. Dovolte mi ale pripomenúť, uh, Libe výbor, že vždy má komisia možnosť predložiť v písomnej forme konkrétnejšie e, pripomienky, komentáre, odpovede k každej otázke, k každému podnetu, ktorý bol znesený, že pochybnosti, ktorá bola teda spomenutá. Všetky tie otázky, ktoré zazneli, v prípade, že nebudeme mať e, k dispozícii dostatok času na komplexné prerokovanie, tak potom môžeme ísť formou takýchto písomných odpovedí dokonca aj v dôvernom režime, v rámci nejakého dôverného režimu, smerom na tých poslancov a poslankyne, ktoré znesli otázky, ktoré si zasluhujú rešpekt a plnú pozornosť zvyšku inštitúcií európskych. Ešte sa dvihli niektoré ďalšie ruky v prípade, že nechceme opätovne obnoviť tú, tú rozpravu tak chcem, aby to bolo krátke, pani Flotter. Suis complètement scandalisé par votre réponse. Euh, la, la... No to by bolo veľmi dobre, no komisia nám to povie dobre, tak ale my sme položili k, jasné otázky a vy na ne neodpovedáte, no však prosím vás, odpovedajte otázky a nevydierajte nás poslancov, ak e, tento ak túto readmisnú dohodu nesúhlasíte s ňou, tak to bude z toho katastrofa, to chápete ako parlamentný dialog alebo dialog s poslancami. To je škandalózne. Frau Ernst, Pani Ernst? Mike, Mike, if you please, if you, if you, if you want to restart. Sorry. Mikrofón. Chcela by som ešte raz podporiť to, čo povedala pani Flotter. Nezaznela jedna jediná odpoveď na otázku, ktorú som ja položila sú to naozaj vážne obavy, pokiaľ ide o dohodu o readmisii s Pakistanom. Naozaj výrazné obavy, kde sa vyjadrili medzinárodné organizácie a varujú, že v takomto štáte, kde sú prenasledovania, či už z náboženských dôvodov, z dôvodov sexuálnej orientácie a iných dôvodov. A podľa mňa nejde vôbec, nie, nie je možné nejako to odhľadať. A ja nevidím priestor na to, aby sme ďalej diskutovali na základe, takomto základe takáto dohoda pre nás, e, tak akým, ako bola vyrokovaná, je úplne nepri... nie, nie je vhodná. Okay. No, ďakujem. Čas beží. Ako sme povedali, opravnené otázky by mali dostať odpovede, čiže mohli by sme ísť tou formou e, písomnou. Opäť ja som, nie som tu na to, aby som hájila pozíciu komisie, ja som mal, teda oni na tom pracovali už niekoľko rokov, ja som medzi tým mala viacero stretnutí s predstaviteľmi komisie, ktorí mi vysvetlili, aký je ten obsah, aká je tá argumentácia, aké je to pozadie, vy by ste sa mohli pokúsiť o podobné, namiesto toho, aby ste teraz vyvolali obrovský boj eh, s komisiou. Eh, my sme medzi tým požiadali komisiu, aby sa nám, eh, aby nám sa nám vyjadrila v písomnej forme dúfam, že to vyrieši problém. Ďakujem. Predsedníctvo. Gracias, señor presidente. Quería incidir... Mm, ďakujem pekne. Chcel by som e, sa vrátiť k dvom všeobecným otázkam, ktoré tu e, sa opakovane e, vlastne vyskytovali. Samozrejme, nemáme k dispozícii tie štatistiky, ktoré ste nás v niektorých prípadoch požiadali, ale poprvé chcel by som sa dostať k otázke užitočnosti dohôd o readmisii, našich komunitárnych dohôd. V stave zatiaľ ešte iba Um, prvotnej um, aplikácie alebo uplatňovania, hoci už niektoré niekoľko rokov sú uh, v platnosti, sú to pozitívne dohody, keď majú isté mm, povedzme nedostatky. Uh, Post, nastupné alebo uh, postupné e, dohody tak ako za sebou idú. Jedna je samozrejme lepšia ako tá predchádzajúca, vždy sa snažíme e, si nejaké, e, nejaké lekcie z toho zobrať pre nás. snažíme sa byť optimisticky, pokiaľ ide aj o užitočnosť týchto radmisných e, dohôd. Takisto by som chcel poprosiť, aby tieto radmisné dohody neboli e, považované za niečo viac, než e, naozaj sú. Je to iba nástroj, ktorý umožňuje e, vykonať rozhodnutie o e, navrátení, ktoré už bolo e, prijaté na základe takých postupov, ktoré existujú v danej krajine. A to vlastne platí e, na tie otázky, ktoré sa týkali ochrany osobných údajov, ochrany e, ľudských práv a tak ďalej. Takže nejde o e, postup misie, kde by sa tieto otázky mali, mali riešiť, ale v tom predchádzajúcom kroku, a to je o toto rozhodnutie o návrate. A tam máme už smernicu o návrate, máme tam aký v oblasti azylu, máme tam predpisy v oblasti ľudského práva, takže dohoda o readmisii nepredstavuje nejaký automatický prvok pri e, zasielaní, e, navracovaní e, štátnych príslušníkov danej krajiny do ich krajiny. Ďakujem. Simon. Simon, chceš to uzavrieť? Yes, uh, thank you, Mr. Áno, ďakujem, pán predseda. Opäť by som sa chcel poďakovať predstaviteľovi Rady aj komisie, ale takisto kolegom, ktorí sa zapojili do tejto krátkej, ale živej rozpravy. Ja samozrejme beriem na vedomie niektoré obavy, ktoré boli vyjadrené kolegami. Takisto beriem na vedomie fakt, že niektorí kolegovia sa sú proti e, readmisnej dohode. E, čisto z princípu sa zdá. E, to, čo povedala kolegyňa Žany Zanin Plešet, pri oboch príležitostiach s tým musím súhlasiť. Je to naozaj veľmi dôležitá dohoda Dovolte mi na záver ešte jednu pripomienku. Ja to chápem tak, pán predseda, že už z definície, keď hovoríme o readmisných dohodách, tak hovoríme o príslušníkoch tretich krajín, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území EÚ, ktorí už prešli e, celým azylovým konaním, e, ktorých žiadosti boli zamietnuté a ktorí nemajú právo zdržiavať sa už ďalej na území EÚ a preto princíp non-refoulement nejakým spôsobom tomto nefiguruje alebo sa neuplatňuje. Či ja hovorím, pán predseda, o čo čím skôr toto budeme mať schválené, o to lepšie. Ďakujem. V mene výboru chcem pripomenúť e, komisii dôležitosť e, písomných odpovedí na jednotlivé otázky, ktoré boli vznesené a ktoré neboli zodpovedané tu priamo na e, zasadnutí z dôvodu nedostatku času. Chce komisia doplniť? Má teraz priestor. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Nechceme byť nesprávne pochopení. My vnímame túto rozpravu veľmi vážne. Boli sme konfrontovaní mnohými otázkami, ktoré si zasluhujú vážnu diskusiu medzi komisiou a Európskym parlamentom. Sme pripravení takto spraviť. Takisto sme pripravení zodpovedať na akékoľvek otázky, ktoré by ste mali aj v písomnej forme a chcem navrhnúť, aby bolo zorganizované stretnutie medzi expertami komisie a medzi spravodajcom, tak aby všetky otázky, vrátane otázok pani Flotra, iných e, poslancov, aby teda boli zodpovedané. A to si vyžaduje istý čas, pretože je to značne komplikované. E, nesúvisí to vôbec s nerešpektovaním parlamentu. Ide o to, aby bola principiálna diskusia o veľmi odôvodnených otázkach, ktoré boli dnes e, položené a komisia vyjadruje svoju vôľu zapojiť sa s vami do tejto diskusie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teda berieme na vedomie a tým pádom to ukončíme. Mali by sme prejsť na ďalší bod, pretože ešte stále hneď potom máme e, schôdzu koordinátorov. Bod číslo 6. Je to účasť Švajčiarska a Lichtensteinska na činnosti Frontexu. Viete, že tak ako sme prednedávno spravili v súvislosti s touto dohodou. Takisto je tu istá situácia v rokovaniach e, medzi EÚ, Švajčiarskom a Lichtensteinskom, pokiaľ ide o účasti na činnosti Frontexu. Komisia vystúpi ako prvá, potom predsedníctvo a potom e, spravodajca pán Klejs. V mene komisie Monika Moshammer. Um. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda na začiatok e, procedurálna otázka a chcela by som sa odvolať na dátum podpísania tejto e, dohody. E, bola podpísaná 30. septembra, teda pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy a tým pádom rozhodnutie o uzavretí bolo v tom čase predložené parlamentu len za účelom konzultácie. Samozrejme teraz, keď je v platnosti Lisabonská zmluva, tento postup bude zmenený, už sme o tom počuli predtým a budete požadovaní o schválenie v súčasnosti kolegovia na rade pracujú na e, úprave, tak aby rozhodnutie e, bolo uplatniteľné aj v kontexte znenia Lisabonskej zmluvy, ale samozrejme bude od vás e, vyžadovaný súhlas schválenie, pokiaľ ide o túto dohodu. K vecnej stránke Švajčiarsko a Lichtensteinsko sú tretie krajiny, ktoré sú asociované v rámci šengenskej dohody a tým pádom majú povinnosť implementovať všetky ustanovenia šengenského aky čiže musia, majú povinnosť sa účastniť, účastniť aj činnosti Frontexu. Potrebovali sme ale samostatnú dohodu a to z dôvodu toho, že v rámci nariadenia o Frontexe sú niektoré časti, e, ktoré sa týkajú sekundárnej legislatívy a tým, že Švajčiarsko a Lichtensteinsko sú tretie krajiny, tak na nich sa neviazali takéto ustanovenia, preto sme potrebovali vypracovať samostatnú dohodu. E, tak je to už ustanovené v článku 21 nariadenia o Frontexe E, Norsko a Island majú podobnú úpravu právnu a takáto dohoda bola s nimi uzavretá v roku 2007, čiže nie je tam nič nové, pokiaľ ide o e, dohodu s Liechtensteinskom a Švajčiarskom. E, komisia tu išla podľa takého istého postupu. Sú tu teda ustanovenia, ktoré upravujú hlasovacie práva asociovaných krajín v rámci Frontexu. Samozrejme majú len obmedzené hlasovacie práva, pretože nie sú členskými štátmi únie. Takisto tam ustanovenia, ktoré sa týkajú finančných príspevkov, a takisto obsadenia a právneho postavenia agent, agentúr v rámci Frontexu. E, záverečná pripomienka. Lichtensteinsko už bolo teraz zapracované do e, tejto dohody aj napriek tomu, že protokol o asociovaní Lichtensteinska nebol ešte ratifikovaný, a to bolo za účelom vyhnutiu sa, vyhnutiu sa samostatných rokovaní, ale samozrejme Liechtenstein sa môže zúčastňovať e, na práci Frontexu len ako náhle bude tá materská tak povedať, dohoda e, v platnosti a bude uplatniteľná. E, ďakujem veľmi pekne. Thank you. Now... Ďakujem pekne, predsedníctvo. Gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Rovnako ako v predchádzajúcom bode som chcel požiadať o vaše pochopenie, pokiaľ ide o procedurálne úpravy, ku ktorým musí dojsť e, v tejto téme po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. A len by som rád zdôraznil potrebu tejto dohody, aby sa vytvoril rámec práv a povinnosti a zodpovednosti pre určité krajiny, ktoré sú súčasťou Schengenu, v tomto prípade ide o Frontex. A bez toho, že teda, keď tam je EU. To je všetko, čo som chcel povedať. No. Mr. Claes. Ďakujem, pán Claes. Ako spravodajca. Ďakujem, pán predseda, naozaj veľmi stručne. Chcel by som sa poďakovať eh, pani Mozhamer z komisie a takisto rade, lebo si myslím, že naozaj tam dali tie najdôležitejšie body, pokiaľ ide o postup. novinkov, je, že my ako parlament už e, nedávame len súhlas. Ide teraz o otázku spolurozhodovania od e, kedy vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti. Pani e, Mozhamer počiakla všetky tie body a dôvody, prečo ide o takýto obmedzený prístup. Ja nemusím teda to ďalej rozoberať. Tak tomu bolo aj v prípade Norska a Islandu. Teraz e, máme podobný postup v súvislosti s Švajčiarskom a Lichtensteinskom, dvoma krajinami, ktoré budú súčasťou šengenskej zóny, bez toho, aby boli členskými krajinami EÚ. Ako náhle budú súčasťou šengenského priestoru, tak budú musieť uplatňovať e, v plnej miere šengenský aky a je logické a jasné, že majú sa tým pádom zúčastňovať aj činnosti Frontexu a že budú zapojení aj do operatívnej spolupráce na vonkajšej hranici EÚ. A moja rada tým pádom znie, že my ako parlament by sme mali uh, súhlasiť uh, s takou, takýmto nariadením. Any comments? Nejaké pripomienky, nejakí poslanci chcú? Pán Busutil? Yes, thank you, Mr. Chairman. Very brief. Áno, ďakujem, pán predseda. Stručne, myslím si, že by sme mali privítať takúto dohodu a dúfam, že sa nám podarí e, nájsť e, dohodu a podporiť to, tak ako vraví spravodajca čo najskôr. E, v mene EPP by som chcel povedať, že v tejto chvíli nevnímame žiadne konkrétne problémy e, s touto dohodou, ale chceme požiadať len o jedno objasnenie a možno predstaviteľka komisie by vedela potvrdiť, či vlastne rokovania s Lichtensteinskom e, v súvislosti s touto dohodou už boli uzavreté. Možno sa dozvieme, aká je odpoveď. Ale naozaj sme veľmi za takúto dohodu a aj z dôvodu toho, že Švajčiarsko a Lichtensteinsko sú geograficky prepojené e, s Európou a sú členmi šengenského priestoru. Čiže určite áno, z nášho pohľadu, pokiaľ je o túto dohodu. Dobre, aký uh, chlop? Um, uh, pán predseda, ja sám som bol zodpovedný za viacero správ, ktoré riešili vzťahy so Švajčiarskom a Lichtenštajnskom v rámci predchádzajúceho funkčného obdobia parlamentu a mňa celkom zaujíma naozaj, ako sa vyvíja situácia. A zdá sa mi veľmi zaujímavé, že Švajčiarsko konkrétne je, má taký výrazný záujem pokročiť ďalej, pokiaľ ide o asociovanie s Európskou úniou. Viem, že je to kontroverzná téma v niektorých častiach Švajčiarska, ale oni pokročili, pokiaľ ide o Schengen, takisto teraz robia pokrok v súvislosti s Frontexom a to by sme mali privítať. Určite moja skupina tak spraví výrazne, ale myslím si, že medzi tým by sme mali byť čo najviac nápomocní Švajčiarsku a naozaj aj Lichtensteinsku, pokiaľ ide o niektoré ďalšie ťažkosti, ktorým čelia a ktoré súvisia s EÚ. Myslím, že by sme mali tie veci čo najviac uľahčovať eh, v rámci nášho vzťahu, aby sme pozbudili ich eh, k ďalšej aproximácii v budúcnosti. Thank you. No. Ďakujem. Ešte niekto? Nie. niečo chce dodať komisia alebo predsedníctvo? Pani Masamer, komisia. Tak, ďakujem veľmi pekne. Áno, chcela by som reagovať na otázku pána Busutila. Rokovenia s Lichtensteinskom eh, ohľadom Frontexu už boli ukončené, ale dohoda môže vstúpiť do platnosti len ak ten šengenský protokol o asociovaní Lichtensteinska bude ratifikovaný Európskou úniou. Tu opäť obdržíte závery na vaše schválenie pretože pred e, samotným vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy sa nám nepodarilo ratifikovať ten tzv. materský e, protokol s Lichtensteinskom, ale e, vy dostanete o chvíľu takéto dokumenty a to všetko bude potom bežať paralelne. Ďakujem pekne. Ďakujem, predsedníctvo. Dobre, ďakujem. Sú nejaké pripomienky? Simon? Dobre. Takže ten postup bude pokračovať počkáme si na tie ďalšie kroky, tým pádom sa dostávame na koniec našej diskusie a teraz e, ešte chcem vyzvať koordinátorov, aby tu zostali a bude e, stretnutie schôdza koordinátorov. Ďakujem pekne.